Teraz ideme pokračovať bodom 15. Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte. A kolega Castaldo je spravodajca, takže pán kolega, dovolte mi, aby som najskôr hovoril o Sacharovej, cene. A teším sa veľmi, že ste tu a môžete sa teda pozrieť na prácu tohto výboru. Máme tu zástupcu pána eh, Ralfa Daviho, ktorý je stále vo väzení, je vystavený mučeniu a teda mm, krátko vám dáme slovo a poprosím o váš príspevok. Hm?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 Teraz tu ešte nemáme tlmočníkov z arabčiny, prídu každú chvíľu, ale dovolte mi e, obrátiť sa na ostatných nositeľov ceny, ktorí sú tu. V miestnosti srdečne vás vítam, pán Ali Fercat. To je jeden z najznamejších politických satiristov. Ďakujeme srdečne, že ste prišli teda za prácu, ktorú robíte vo svojej Víte, Vitali Ponomarev, to je zástupca z Ruska. Ďakujeme za vašu prácu a s veľkými obavami sledujeme, čo sa deje v súvislosti s Putinom v Moskve a vašou organizáciou. Teda sú to horšie podmienky ako za Brežneva, Sali Mahmud, Mohaden Osman. Toho tiež vítame, je to sudánsky právnik ktorý sa zasadzuje za slobodu svojich spoluobčanov a v roku 2007 získal Zacharovú cenu. Teším sa, že je tu aj pani Sofie Buson. Je to zástupkynia e, reportérov bez hraníc. Srdečne ďakujeme za prácu vašej organizácie, ktorá je taká významná v týchto dňoch, hlavne v Turecku. Seana Litvina je tu tiež medzi nami, je to zástupkynia e, Bieloruského e, spolku novinárov, zväzu novinárov. Dúfame, že vo vašej krajine dôjde k pozitívnemu vývinu udalostí. Sledujeme to s veľkou nádejou. Tiež tu máme Taslima Nasrin, ktorá je novinárka a tiež autorka, lekárka, humanistka a získala si veľké zásluhy hlavne v e, boji proti nepravostiam spojených so e, ženami a teším sa, že je tu. Videli sme, Je to e, vlastne úspešná autorka bestselleru, ste z Bangladešu, tiež Vildena Selimbegovič je tu s nami. To je aktivistka za ľudské, pra- za ľudské práva zo Sarajeva, kde od 89. pracuje v, ako novinárka a teda venovala sa mnohým prípadom. Ďakujem, že ste k nám našli cestu a želám vám vo vašej e, práci ešte veľa radosti. V poriadku, takže môžeme začať. Máte slovo, nech sa páči. مساء الخير أشكركم على إتاحتي هذه الفرصة بسماعي أشكر مسيو بروك على إتاحتي هذه الفرصة حتى يسمعني Veľmi pekne ďakujem, že ste nám dali príležitosť, že ste mi dali príležitosť, aby som sa zúčastnila tohto zasadnutia. Ďakujem. Ďakujem. Ja to mám vo francúzštine. Tak... veľmi šťastná, že tu môžem byť medzi vami a Chcem vám priniesť posolstvo mojho manžela, ktorý je uväznený od už 3 roky. Toto posolstvo k vám prinášam aj v mene svojich troch detí, ktoré prišli o svojho otca a je to posolstvo nádeje, aby sa môj manžel jedného dňa mohol vrátiť k nám a e, možno prišiel aj sem. Tiež je to posolstvo pomoci e, môjho manžela F. Badawiho a e, dúfame, že dôjde k pozitívnemu vyriešeniu tejto otázky, pretože sloboda prejavu je slobodou, ktorá patrí všetkým mužom a ženám na tejto zemi bez výnimky. Dovolte mi, dámy a páni, sa najskôr obrátiť e, na, alebo svojimi slovami na svojho manžela Eh, budem o tom eh, aj ďalej hovoriť. Pri každej príležitosti, eh, rôzne príležitosti som využila práve na tento účel a tak to bude aj dnes. Chcela by som hovoriť akoby k nemu priamo, pretože mi to leží na srdci. Rajf, láska moja, uplynuli 4 roky, odkedy v, ž, žijem v tomto prázdnom byte, pretože e, medzi nami nie si. Musím odpovedať na otázky našich detí. A jedného dňa, keď sa vrátiš, kladem si otázku, ako ma to zasiahne, budem plakať, čo ti poviem, či, sme, či všetko pripravíme ako zvyčajne, e, či sa budeme starať o to, čo budeme večerať, čo budeme piť a tak ďalej. Kladem si otázku o, o, o dôvode tvojej dlhej neprítomnosti. A mojim deťom som povedala, že nemôžeš cestovať kvôli konfliktu so saudským režimom. Tieto otázky e, naše deti trápia, sprevádzajú ich, oni rastú. A ja som naozaj e, šťastná, pretože sa ti podobajú majú tvoju odvahu, inteligenciu. Si slobodnejší ako tvoji väzniteľia. Máš vo svete veľa priateľov, slobodných, ktorí, sa boja, ktorí bojujú za tvoje oslobodenie. Sú to tvoji priatelia, nie si sám, ani my nie sme sami. Je tu solidarita, pomoc, podpora, ktorá pre nás veľa znamená. Chcela by som v tvojom mene poďakovať za túto pomoc všetkým slobodným hlasom vo svete a v Rajfovom mene vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Frau ich danke Ihnen sehr Ďakujem vám za vaše slova, tak ako za vaše vyznania lásky. Aj toto je pre nás, um, ktorý máme povinnosť konať a zasadiť sa za to, aby všetci tí, ktorí trpia, dostali nádej. Pre mňa je to možno ľahké, ja môžem hovoriť, koľko chcem. Nikdy som e, nemal takéto starosti a nikdy sa mi nič zlé nestalo. Čiže odvážny politik v Európskom parlamente to si nevyžaduje takú odvahu a v tom je rozdiel. Srdečne vám ďakujem za vaše slova a môžete si byť istá, že na vás nezabudneme. Bude to v našej práci, keď e, vášho manžela oslobodia, keď všetci budú slobodní. Srdečne ďakujeme za to, že ste k nám prišli. So, wir fahren jetzt in unserer Tagesordnung. Takže prejdeme e, k ďalšiemu bodu nášho programu a vypočujeme si správu e, nášho spravodajcu pána Kastalda o situácie e, v Tunisku v súčasnom regionálnom kontexte. Máme tu 27 pozmeňujúcich návrhov k tejto správe. Možno je tu teraz priestor na kompromis, ktorý musíme nájsť 13. a 14. júna budeme tu hlasovať a v septembri pôjde táto správa do pléna, ak dodržíme, ak teda súhlasíte s týmto časovým plánom, tak pán Kastaldo dostane slovo. Grazie, vielen Dank, prezident, grazie, prezident. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, začal by som tým, že pridám svoj hlas k vášmu a poďakujem pani Halda Baldavi, že prišla a že vyznamenala našu schôdzu svojou prítomnosťou a že apelovala na naše, náš súcit v súvislosti s tým, čo sa stalo víťazovi Sacharovej ceny, jej manželovi. Myslím si, že tu máme všetci zdieľanú zodpovednosť, aby sa politickí väzni za obhaju demokracie vo väzení čoskoro oslobodili. Kolegovia, všetci, ktorí ste predložili pozmenujúce návrhy k mojej správe, táto správa prichádza v dôležitom čase. Vaša pozornosť tejto práve bola konštruktívna. Venovali ste jej pozornosť. Tu vo výbore AFET mávame konštruktívne stretnutia tieňových spravodajcov. Naozaj otvorene sme sa rozprávali o veci a vypracovali sme 17 kompromisných návrhov v dôsledku toho procesu, ktorý prebehol, ktoré zahrňajú hlavné kapitoly správy. Je jasné, že rozličné politické skupiny naozaj sa snažili dosiahnuť súlad s ostatnými a vytvorili sme spoločne správu, ktorá je prierezová a konsenzuálna, v čo najširšom možnom meradle. Tunisko môže byť modelom pre celú Afriku, dokonca aj možno pre svet. Tunisko hrá regionálne dôležitú úlohu a samozrejme bilaterálne vzťahy medzi Tuniskom a Európskou úniou majú veľkú dôležitosť. Dúfam, že sa nám podarí pre túto správu získať pozornosť zo všetkých častí politického spektra. Základnou hnacou silou za týmto všetkým je dohoda. Nie je to len dohoda o obchodovaní. Je to naozaj dohoda o politickom partnerstve. Politické partnerstvo je tým správnym prostriedkom, ktoré nám umožní zabezpečiť, urobiť maximum, aby Tunisko, tak povediať, znieslo pochodeň a viedlo celý africký kontinent. Nepôjdem teraz do podrobností. Iste viete, na čo myslím, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na niektoré inovačné prvky tejto správy. Blahoželám tuniskému parlamentu, ktoré, to je zhromaždenie ľudu Tuniska, za to, že prijali zákon, nový, novú právnu normu, kódex, a schválili tento kódex. Táto právna norma zabezpečuje a poskytuje záruky na medzinárodnej úrovni a sa dodržiavali štandardy. A preto niektoré kompromisné návrhy mojej správy sa týkajú aj tejto konkrétnej veci. Hovorím v správe, že by sme mohli urobiť viac aj v oblasti prevencie, nielen v oblasti presadzovania práva a trestného práva. Chcem poukázať aj na podujatie, ktoré sa konalo minulý týždeň v Nachte, bola to konferencia. 93 ľudí podporilo oddelenie politickej strany a náboženského presvedčenia. Emócie hrali v náš prospech. Politické strany sa rozhodli s týmto smerom. Nachta je islamská strana, ale zároveň je politickou silou, hrá v politickej aréne a môže naozaj priniesť e, svoj zástoj. Je to model, ktorý sa môže vyviesť do celého regiónu a možno aj do celého islamského sveta. To, ako sa e, turinský parlament vysporiadal s, so vzťahom medzi náboženstvom a politikou. Takisto chcem hovoriť o náboženských slobodách, ktoré o ktorých hovorilo mnoho kolegov, kolegyň. To sa týka kompromisného návrhu 3. Tam sa venuje pozornosť situácii mladých ľudí, O tom je tento kompromisný návrh. Je pravdou, že by sme sa mali zaoberať základnými problémami koreňmi problémov, koreňmi toho, prečo je taká sociálna vylúčenosť, prečo toľko ľudí žije na kraji, na okraji spoločnosti a budeme sa tomu venovať aj na nasledujúcich platformách a stretnutiach. Ďakujem kolegyňam, kolegyňom, že sme završili takúto prácu, že vyšleme takéto silné posolstvo podpory Tunisku, ktoré pokračuje po ceste k demokracii a myslím si, že Európska únia má svoj part, ktorý tu má zohrať a naša správa je jednou z dôležitých zastávok na tejto ceste. Možno na konci tejto cesty bude vyťazná, vybojovaná bitka. Budem sa držať taliančiny, pretože teraz je to za EPP pán Čeza, ktorý prehovorí a potom pán Pánceri. Non a caso siamo tutti italiani. Vabbè. No, grazie. Volevo ringraziare davvero il collega Castaldo per il lavoro. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať pánu Castaldovi za vynikajúcu odvedenú prácu. Hovorí pán Cesa. Je to vyvážená správa. Výsledok je výborný. Verím, že sme naozaj veci posunuli na vyššiu úroveň, určite v porovnaní s minulým razom Minule sme tu mali všeobecnú rozpravu k tejto téme, k Tunisku a myslím si, že toto je teraz čistejšie, konkrétnejšie naformulované ako vtedy, ak tak môžem sa vyjadriť. Pani Badawi, aj to, čo povedal Leroy do poludnia, to stále ešte rezonuje sú to pripomenutia toho, že musíme bojovať za slobodu, za demokraciu aj v Tunisku. A Tunisko si zaslúži našu podporu za svoje snahy. Ešte niekoľko ďalších vecí, ak by som mohol. Ak by sme prakticky chceli pomôcť Tunisku na ceste k demokracii alebo na demokratickej ceste Tuniska, treba prispieť k vývoju, k rozvoju. Myslím si, že Európska únia musí byť praktická a zabezpečiť, aby fungovali inštitúcie v Tunisku, aby parlamentné inštitúcie dobre fungovali. Stretli sme sa s poslancami Tuniského parlamentu, s politickými skupinami v parlamente. Nie vždy vedia, ako funguje systém politických stran v Európskom parlamente, v Európe. Ja myslím, že tam je o čom hovoriť máme spoločné témy, určite budú na užitok pre Tunisanov a každé euro, ktoré tam vynaložíme, by sa, mal, by sa malo vynaložiť na praktické veci a najmä na ekonomický rozvoj v Tunisku, pretože Tunisko je istou bezpečnostnou baštou pre Európu a určite sa nám vrátia všetky investície do Tuniska. Netreba podceňovať ani dôležitosť bezpečnosti ako témy. Vieme, že sú milióny Líbičanov, ktorí sa presťahovali do Tuniska, ktorí žijú v Tunisku a tým treba tiež pomáhať. A aj veľké e, sú iné krajiny ako Turecko, na ktorého území žijú veľké e, diaspory Vtedy treba hovoriť o témach ako kultúra, mobilita, takéto dôležité dimenzie. Verím, že treba použiť nástroj susedskej politiky intenzívnejšie a mladí ľudia v Tunisku musia pocítiť, že pomáhame, že môžu pracovať, že môžu študovať, že im pomôžeme aj v kultúrnom rozmere. Mnohí mladí ľudia v Tunisku sú nezamestnaní. Nezamestnanosť mladých je vysoká a to spôsobuje nespokojnosť, frustráciu, ktorá môže nadobudnúť mnohé formy. Ďakujem pánu Kastaldovi za to, že si všimol všetky tieto veci a v 17 kompromisných návrhoch ich spracoval tieto a podobné témy. Myslím si, že to naozaj bol proces, kedy sa prakticky veci riešili, dohadovali sa stanoviska a tých 17 kompromisných návrhov pre krajinu, ako je Tunisko. Tunisko si to zaslúži, pretože naozaj sa veľmi snaží e, o demokraciu. Pán Panceri, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem sa len pridať k chválam, ktoré tu zazneli, e, smerovali na spravodajcu. Myslím si, že mal veľmi správny prístup, vždy počúval, čo hovoria tie spravodajcovia a sa, správa samotná ako taká má veľkú dôležitosť. Práve tu môžeme vytýčiť jasnú politickú líniu zo strany Európskeho parlamentu voči Tunisku. Aký je cieľ? Zmysel treba zaangažovať všetky možné nástroje, aby sa posilnil rast a rozvoj v Tunisku, najmä teraz, keď badáme teroristické útoky, ich negatívny dopad na priemysel cestovného ruchu a všade inde. Libia je hneď vedľa Tuniska a to ovplyvňuje mnohé veci v Tunisku. Myslím si, že by sme aj my mali urobiť to, čo urobiť máme a obhajovať Tunisko ako politickú prioritu, ako ekonomickú investíciu, finančnú investíciu. To je apel na Tunisko, aby neustávalo s reformami, aby pokračovalo, aby zvyšovalo flexibilitu a rýchlosť procesu príjmania legislatívy, vytvárania nových zákonov. Toto je mimoriadne dôležité ako vytváranie podmienok pre hospodársky a sociálny život. Tunisko sa mení, Tunisko sa vyvíja. Z viacerých aspektov sa to dá povedať a je veľmi zaujímavé byť na zjazde strany Nachta a ako sa pokúšali oddeliť politikum a náboženské záležitosti. Boli tam medzinárodní pozorovania, pozorovatelia, ktorí neboli presvedčení, tvrdili, že je to len tak na oko, že sú to len také kozmetické povrchné úpravy, ale aj keby to tomu tak bolo, je to prvý krôčik k vyjadreniu toho, že politické iniciatívy, politické aktivity majú byť na jednej strane a náboženstvo na druhej strane. Medzi nimi má byť priestor. E, ak takéto niečo máme posúdiť. Myslím si, že to je historická udalosť, že to je začiatok historického vývoja, ktorý by sme mali podporiť, aby sa rozvíjal ďalej a aby sa dospelo až k rastu a rozvoju hospodárstva Tuniska. Táto správa má skutočne veľký význam aj obrovským krokom vpred. Very briefly, I'd like to thank my... Za konzervatívcov pán Bašír. My sme mali nedávno stretnutie. Chcem poďakovať Fabiovi, spravodajcovi, za jeho prístup pri rokovaniach. Jeho správa, jeho štruktúra jeho správy je veľmi dobre e, prehľadne vytvorená a ECR, EKR, skupina EKR konzervatívna môže veľa podporiť v tom, čo bolo napísané a naozaj si želáme vyslať silný signál Tunisku. Hospodársky rozvoj by mal byť základom tuniskej stability, tuniskej bezpečnosti. Takýto rozvoj potom vytvorí bohatstvo pre jednotlivcov v Tunisku a, Tunisku a to spolu s vzdelávaním, ktoré vytvoria potenciál pre mladých ľudí. Toto všetko ich môže odtrhnúť od radikalizácie, odvrátiť od radikalizácie. Ak sa dobre zvládne makroekonomická pomoc, týmto pomôžeme aj v iných veciach, len to musíme spojiť s hmatateľnými makroekonomickými benefitmi. Môžeme postaviť cesty, letiská, ale vyškoliť učiteľov, vzdelávať ľudí alebo pomôcť s nedostatkom vody, to naozaj presvedčí bežného Tunisana, že to myslíme dobre. Za liberálov pani Madame de Sarnet. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať kolegovi Kastaldovi, že jeho návrh správy a riešenia je vynikajúci obsahovo a e, má aj e, dobrý filozofický základ a prístup, to je prvá vec. Čiže nadviažem na to, čo už bolo povedané, ale viete, že e, Eh, alebo poznáte dôvody, prečo Európska únia musí pomôcť Tunisku. Je to kľúčová otázka pre Tunisko a Európu. Tunisko je jednou z mála, príliš mála krajín, eh, ktorá prechádza skutočným demokratickým prerodom. Tento demokratický proces bol eh, uvítaný aj nositeľ Nobelovej ceny a kolega Castaldo a Panceri zdôraznili to rozhodnutie oddelenia náboženstva a štátu, čo má byť definitívne zakotvené v základných textov. Eh, teda je to z časov, kedy tu bol taký zmetok eh, spojený s tým, že toto nebolo oddelené. Treba to podporiť, pretože e, Tunisko prechádza hospodárskou krízou, nezamestnanosť dosahuje rekordy hlavne medzi mladými, hlavne na juhu krajiny a viete, že turist, cestovný ruch e, bol jedným z motorov rastu po atentátoch. E, to skončilo a musíme prejaviť solidaritu je to ale naozaj vážne pre ďalší hospodársky vývoj tejto krajiny. Musíme podporiť Tunisko, pretože je tu výzva v oblasti bezpečnosti, hovorím o atentátoch, o hranici s Líbiou, destabilizácii Eh, Líbie, eh, o obchode so zbraňami, vo väčšej časti eh, je tým Tunisko zasiahnuté. Utečenci, ktorí odchádzajú z Líbie a idú do Tuniska so všetkými dôsledkami a ťažkosťami pre túto krajinu, musíme im teda pomôcť. Európa urobila veľa, podľa môjho názoru, v prvom štvrť roku sme odhlasovali dôležité texty, s kolegami sme pracovali na uznesení o otvorení partnerstva hospodárskeho a politického medzi EU a Tuniskom. E, pred pár minútami sme o tom počuli a dúfam, že to naozaj pôjde dobrým smerom. Hlasovali sme o naliehavých opatreniach, to nebolo jednoduché, v prospech dodatočných kvót e, na olivový olej, Eh, medzinárodný obchod, eh, je tu makrofinančná pomoc 500 miliónov eur. Ešte pár slov nakoniec ohľadom tejto otázky pomoci. Keď som povedala, že budeme hlasovať o dodatočnej pomoci 500 miliónov eur, nesme zabudnúť, že toto je, sú pôžičky. Nie je to dar. Tunisko má veľký dlh, nie je to prvý E, makrofinančný balík zo strany EÚ a musíme sa pozrieť aj na to, či na európskej úrovni nie sú možnosti, tak ako to urobilo Francúzsko a Nemecko, e, kde časť dlhu sa zmenila na investičné projekty, ktoré sú veľmi dobré pre túto krajinu. A ja si myslím, že Európska únia by sa mala tiež zamyslieť nad takouto cestou. Je to veľmi reálna perspektíva podpory a rozvoja v Tunisku. Ďakujem za pozornosť. Thank you, merci, Madame Vergia. Pani Veržia. Merci, uh, monsieur le président. Pekne, pán predseda. Aj ja by som chcela poďakovať e, nášmu priateľovi Kastaldovi za s, e, veľmi príjemný spôsob, ako sme spolupracovali a našli sme maximum kompromisov uspokojivých pre všetkých, e, pretože sme všetci presvedčení, že je naozaj potrebné Tunisku pomôcť, že Tunisko má kľúčovú úlohu a že je e, politicky dôležité podporiť demokratický prechod v tejto krajine. Veľa vecí ehm, sa možno nedostatočne zmenilo. Rok potom, čo sme si pripomenuli arabskú jar, tak mi jeden priateľ povedal, že francúzska revolúcia sa tiež e, neuskutočnila za jeden rok a demokraty, demokracia je dlhodobý proces a pre mnohých z nás e, je to samozrejme. Hlavný problém Tuniska je sociálny sociálne problémy nepokročili ani o centimeter od eh, tuniskej revolúcie. Chudoba, nezamestnanosť, Mariel to povedala eh, celkom oprávnenie. Táto nezamestnanosť je vážna hlavne na juho a, juho, juhu a juhovýchode e, Tuniska. Čiže nadviažem aj na to, čo povedala Mariel Desernes. V rámci tejto práce je dôležité, aby partnerstvo išlo dobrým smerom, hospodársky a sociálne. A Európska únia mm, nemôže uprednostňovať niektoré záujmy na úkor záujmom Tuniska, pretože by sa nám to vrátilo ako bumerang. táto sociálna otázka spôsobuje vážne škody v Tunisku. Boj proti terorizmu, to chcem tiež zdôrazniť. Tunisko čeli vážnym problémom. Toto nesmie ísť na úkor práv a slobod, ktoré sú ešte krehké, hlavne sloboda tlače, nezávislých médií a Eh, blogerov. Myslím, že sme dostatočne nezúraznili to, že pri príležitosti tej, tohto zákona boja proti terorizmu eh, Tunisko posilnilo trest smrti a to sa mi nezdá ako dobrá cesta. Otázka imigrácie je dôležitá. Chcem zdôrazniť ešte to, že od eh, vojny v Líbii Tunisko prijalo milión E, utečencov z Líbie, nie len z Líbie, ľudia, ktorých vyhnala vojna v Líbii. Je to presne počet ľudí, ktorí prišlo cez Stredomorie do EÚ. E, milión na malú krajinu, 10 milión obyvateľov a milión pre 500 miliónov Európanov. Myslím si, že je tu nepomer a naše vlády by sa občas nad týmto mali zamyslieť. Niekoľko kľúčových otázok, len veľmi stručne. Partnerstvo nemôže byť len hospodárske. Musíme podporiť tuniský parlament niečím zásadným, pretože nemá momentálne prostriedky, aby fungoval. Je tu veľká zodpovednosť na jeho pleciach, ale ešte je potrebné, aby mal na to aj prostriedky. Čiže musíme podporiť aj občianskú spoločnosť, dôraz na to, aby hospodárska pomoc e, nešla na úkor e, tejto krajiny. E, je to 40 na 50 HDP tejto krajiny, pôžičky členských krajín, hlavne francúzska otázka rovnosti medzi mužmi a ženami, mobility. Čoraz viac mladých z Magrebu, ale z Tuniska, má čoraz väčšie ťažkosti, aby získali víza a prišli žiť do EÚ. To sú tiež signály, ktoré sme spozorovali a je dôležité, aby hospodárske sociálne reformy, ktoré sú potrebné, nešli na úkor miestneho hospodárstva, čiže na úkor mm, tuniského plnohospodárstva, HDP eh, Tuniska a malých a stredných podnikov v Tunisku a hm, hlavne sociálne hospodárstvo, ktoré prekvitá v Tunisku. To sa mi zdá zásadné. Toľko, pán predseda, ďakujem. Áno, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. V prvom rade chcem vyzdvihnúť prácu, ktorú e, realizoval nielen kolega Castaldo, ale aj celá e, redakčná skupina, ktorá zostávala tú správu. Myslím si, že máme správu, ktorá umožňuje, naznačuje cestu, ktorú by mala Únia e, realizovať, ako povedali kolegové predo mnou, na posilnenie pomoci zo strany EÚ voči Turecku. Tunisku 18. 19. apríla boli zaslané pozvánky, boli sme pod patronátom tuniského premiéra, bol na otváracej, e, na zahajení e, konferencie, kde bolo v minulý rok júni tých 38 obetí e, atentátu. A pre nás je dôležité, že sme tam boli, že sme ukázali, že Tunisko e, sa vysporiadáva s takýmto terorizmom. Počas týchto dvoch dní e, sa skonštatovalo, že e, hospodárska situácia je zlá, 80 hotelov v, v a v Monastýr sú prakticky zavreté žiadni turisti európsky nemôžu prísť e, do tejto krajiny, ako je Tunisko, takže e, potrebujeme obnoviť dôveru Euró- voči Európanom a to sa nedá prostredníctvom opatrení, ktoré sú z stovky kilometrov vzdialené od spoločnej hranice s Líbiou a situácia v Líbii je naozaj veľmi nestabilná a táto nestabilita naďalej ehm, teda spôsobuje také rácie, razie teroristické na juhu krajiny a pokračuje takáto veľká neistota pre tuniský štát a okrem teda hospodárskej pomoci, ktorú by sme mali posilniť, by sme mali prijať aj bezpečnostné opatrenia ešte silnejšie, čo sa týka tejto spoločnej hranice. A potom mm, musíme pracovať ďalej na tom, aby sme našli jednotu líbyjského štátu, aby tu bol teda silný štát, aby aj E, teda Líbia e, nespochybňovala bezpečnosť v susednom kraji, e, štáte ako je Lib- Tunis. Ďakujem, pán Galer. Ďakujem. Ako niekto, kto od roku teda kto pravidelne ja chodí do Tuniska, som rád, že tu máme konsenzus. A ďakujem kolegovi Fabiovi Kastadovi za to, že vo svojej správe veľmi dobre vyjadril tento široký konsenzus. Vám hm. spomenul všetky aspekty, ktoré sú relevantné a chcem ešte raz vyzdvihnúť, že to považujem za veľmi dôležité, že podporujeme kolegov tu v parlamente, pretože majú pred sebou obrovské úlohy s ktorými sa musia vedieť ďalej vysporiadať. A momentálne vybavenie naozaj nie je ešte na to vhodné na vysporiadanie sa s týmito úlohami. Rád by som spomenul ešte jeden dôležitý aspekt, chcel by som ho pozitívne vyzvinúť. Od začiatku, od kedy som ho mm, poznal, o, teda sa dozvedel o tak som vždy hovoril o islamskom tej neislamistickej strane. Myslím si, že veľká časť v tejto strane považuje, respektíve je za to, aby e, viera bola určitým kompasom, ale nie programom. No a toto oddelenie majú vo svojom základnom programe aj e, zakotvené a mali by sme to privítať máme záujem o to, aby islam a demokracia boli kompatibilné nielen teoreticky, ale aj v praxi. E, no a ak to má takáto silná relevantná strana vo svojom základnom programe, tak je to určite pozitívne. E, zaznel tu návrh v tej správe, aby v oblasti hospodárstva Tunisko bolo zapojené do programu COSME pre konkurencieschopnosť podnikov, malých a stredných podnikov. To naozaj vítam. Je tu vyzvinutá potreba reformy agrárneho sektoru. Kolegyne a kolegovia, potom však následne, ak to podporíme, musíme e, byť aj dôslední. Potom musíme otvoriť trh pre produkty malých a stredných podnikov a produkty polnohospodárstva. A nesmie to byť jednosmerná ulica, musí to potom platiť oboj smerne. Čiže z reformy, ktorá tam bude úspešná, musíme vyvodiť dôsledky a to môže byť prospešné vzájomne. a mali by to teda všetci takto podporovať v oblasti bezpečnosti a mm, obrany. By sme mali v dialogu s Tunisami presne zanalizovať, čo potrebujú a to, čo potrebujú, im musíme aj dodať, pretože to je v podstate taká naša vysunutá pozícia, keď sa pozrieme na mapu. Všetko to, čo tam zlyhá, to sa pre, eh, nesie až ku nám. A preto je to v našom vlastnom záujme a asi je to aj výhodnejšie, aby sme to vnímali iba finančne. Ak sa teda postaráme o to, aby Tunisania vo svojom boji proti terorizmu a proti iným hrozbám mm, boli dobre vyzbrojení. Takže vítam, tie ďalšie aspekty sú pomenuté v tejto súvislosti. No a som presvedčený, že vyšleme silný pozitívny signál našim priateľom a povzbudíme ich, aby pokračovali v tejto náročnej ceste, pretože v konečnom dôsledku krajina musí byť v takej situácii, že tam ľudia vidia svoju budúcnosť, pretože tam budú vznikať pracovné miesta, pretože tam bude hospodársky rast a pretože budú môcť ostať a, a nájdu si miesto vo svojej vlasti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Castaldo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. No, naučil som sa dokonca pár slov po romonsky iba pre vás. A budem pokračovať po taliansky. Ja som veľmi pozorne počúval všetky vystúpenia kolegov a myslím, že nie je to vždy tak, ale určite stojí za zopakovanie to v budúcnosti, keď teda máme takéto, takúto nejakú konvergenciu, konsenzus medzi, člensk- medzi politickými skupinami, tak je dobré všetko to spojiť, prepojiť to v správe. Väčšina správ teda väčšina pripomienok, ktoré kolegovia e, nadniesli, bola zapracovaná naozaj veľmi potrebné nanovo naštartovať e, turistický sektor, ktorý bol e, pod, teda v zlej situácii po tých útokoch a Tunisko potrebuje teda dôveryhodnosť a samozrejme vynaklada sa to veľké úsilie, čo sa týka bezpečnosti, aby teda sa bojovalo proti chudobe, aby sa odstranili tie regionálne rozdiely, ktoré sú tým zásadným problémom, pokiaľ ide o spoločenské rozdiely, pretože to je to obrovské riziko v napredovaní, čo ohrozuje stabilitu celej krajiny a jej demokraciu. Chcem poďakovať kolegom, ktorí sa vyjadrili. Je to naozaj prierezové nielen e, skupina táto, ale aj iné v parlamente sa do toho zapojí. to spoločné parlamentné zhromaždenie v rámci kontextu Magreb. Predseda tomu samozrejme pán Pancéry, takže budeme aj naďalej pracovať na všetkých frontoch. Budú to témy, ktoré sú uh, takou hybnou silou pre spoluprácu medzi EÚ a Tuniskom, takže dúfam, že táto práca prinesie prierezovú reakciu, ktorá pôjde priamo do srdca boja proti terorizmu a že vzniknú aj pracovné príležitosti pre mladých ľudí v rôznych sektoroch, ktoré tu spomínal pán Gáler, sú to malé a stredné podniky, farmy, polnohospodárske, ktoré sú kľúčové pre nízku ekonomiku. Dôležitá je teda aj spolupráca s výborom INTA, pani de Sarnes, aby sme mali komplexný, integrovaný, spoločný prístup jednotlivých orgánov, výborov, aby sme teda mohli vyslať jasný, silný signál, ktorý kolegovia pochopia ako povzbudenie ktoré im pomáha v správnom smerovaní. Čiže takýmto smerom sa to uberá a myslím si, že AFED môže úzko spolupracovať s kolegami vo výbore INTA, pokiaľ ide o makrofinančnú podporu, e, ktorá tam už je a vítam to naozaj veľmi srdečne. Ďalšie dôležité zameranie je zameranie na bezpečnostný rozmer a musíme za, e, zohľadniť aj veľký faktor susednej Líbie. To je určite niečo, čo nás znepokojuje. Máme vládu národnej jednoty, veľmi intenzívne tam pracuje OSN. Stabilita v Líbii znamená aj stabilitu pre susedov, Tunisko a ostatné štáty Magrebu. Takže je rozhodujúce, aby tam bola stabilita a súhlasím s pánom Čézom, že každé euro, ktoré vynaložíme na ekonomicko-politickú stabilitu v Tunisku, nám prinesie e, prínosy, teda samozrejme okrem prínosov, ktoré to prinesie samotnému e, Tunisku a to sa týka všetkých e, e, kolegov v Stredomorí, Eh, čiže nie je to len južné pobrežie únie a sever eh, eh, Magrebu, respektíve Stredomoria, ale je tu tá dimenzia severo-južno-východno-západná. No a to, čo vyšlo ako signál z kongresu Enachta, je dôležité, pretože to znamená, že tu máme viac partnerov, to nám umožňuje eh, vnímať to prierezovejšie a dáva to podporu Tunisánom v ich parlamentnej práci. Je dôležité, aby tieto skupiny spolupracovali aby mali potrebné finančné nástroje, aby ten proces mohol pokračovať. A ak chcete demokratický parlament v modernom republikánskom štáte, ako je Tunisko, tak sú inštitúcie nesmierne dôležité a musíme vytvoriť stimuly, ktoré e, podporia tento žiaduci vývoj a chcem podakovať obzvlášť pánovi Galerovi za jeho veľmi e, intenzívnu prácu v tejto e, oblasti, čiže budeme mať silné hlasovanie, ktoré vyšle jasný signál podpory našim tuniským priateľom a partnerom. E, a som presvedčený, že toto ešte nie je koniec príbehu, je to len správny krok správnym smerom. Dobre, týmto uzatvárame rozpravu. Hlasovanie bude v júni 13. a 14. júna a hlasovanie v pléne bude v septembri. No a teraz poďme na ďalší bod programu. To je prezentácia štúdie, ktorú zadal AFED s názvom Prvky novej stratégie EÚ pre vzťahy s Iránom po e, jadrovej dohode. Takže by som vám chcel povedať, že pani vysoká predstaviteľka Mogherini 16. apríla bola v Iráne v sprievode 7 komisárov a chcem vás tiež informovať, že máme e, správu z vlastnej iniciatívy, nová stratégia k, voči Iránu. Po, tomto, po tejto dohode autorom je pán Howitt. No a AFED zadal ešte aj štúdiu, ktorá by mala predložiť konkrétne návrhy, ako ďalej rozvinúť vzťah medzi EU a Iránom. Táto štúdia, túto štúdiu napísal E, doktor Ruth Lembasi z Lundského inštitútu vo Švedsku a mm, kolegyňa z King's College v Spojenom kráľovstve. Máme tu dnes e, doktora Fasio, ktorý nám prezentuje hlavné e, zistenia. Máte teda 10 minút na prezentovanie svojich záverov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Predstavím tie hlavné zistenia tie hlavné argumenty. A našim hlavným argumentom je, že Európska únia a Irán, e, aby mali lepší vzťah, musia mať štrukturovanejšie a udržateľnejšie formy dialógu. A musí tam byť aj strategický politická dimenzia, ktorá nevychádza len z riešenia aktuálnych a bezprostredných otázok a sporov, ale musí sa prejsť na robustnejšie partnerstvo, ktoré prežije aj e, konfliktné oblasti a nezhody. Irán mal v posledných rokoch sa tam konali dvojo veľmi dôležitých volieb, jednak prezidentské Rouhani vyhral v júni 2013 a umožnilo to novú iniciatívu k riešeniu mm, jadrovej otázky a potom boli voľby v... Teda to bolo uzatvorené v júli 2015, no a potom e, začiatkom tohto roka vo februári a v apríli e, boli parlamentné voľby a opäť eh, verejnosť hlasovala za tých, ktorí chceli lepší, otvorenejší vzťah, najmä s Európou a so Západom vo všeobecnosti. Takže v tejto súvislosti vidíme momentálne, že hviezdy sú nám naklonené, čo sa týka Iránu a môžeme teda pracovať na eh, lepšie udržateľnom vzťahu s Úniou. V tej správe sa ďalej hovorí o podrobnostiach a princípoch takéhoto dialógu, tu samozrejme kľúčom je ponaučiť sa z tých hlavných z hlavných e, zistení, ako je JCPOA, e, teda musí byť dialog e, rovnocených, potrebujeme tam reciprocitu. Ten dialog vychádza z toho, že vlastne nejaká, nejaké patronstvo nebude fungovať a mm, potom mm, sa teda môže pokračovať v spolupráci medzi EÚ a Iránom, čo bude v oboj strane prospešné. Bude to teda nielen obchod, ale bude to aj otázka bezpečnosti a ďalšie oblasti, napríklad transfer technológií, akademické výmeny, životné prostredie, udržateľný rast. Toto sú oblasti, kde EÚ má poznatky a záujem a Irán má potreby a chápe, že Spolupráca s Európou mu bude na prospech. Samozrejme, sú tu aj oblasti, kde sa nezhodneme a kde je kritika aj voči Iránu a, Únia, a Irán má kritiku voči e, Únii, takže na to určite netreba zabúdať, netreba to ignorovať, ale aby sa to celé posunulo vpred, aby sa to vyriešilo, alebo aspoň dosiahlo sa nejaké vzájomné uh, porozumenie, možno teda, že tam sa nedohodneme. Musí to byť zasadené do podstatne väčšieho kontextu a rámca, ktorý mm, bude aj mimo najvyššej politickej úrovne. A preto navrhujeme napríklad vytvorenie niekoľkých pracovných výborov, kde budú teda úradníci, technickí experti z obidvoch strán a budú riešiť konkrétne otázky, a nebude to všetko len vecou politických rokovaní na najvyššej úrovni. A takisto sú tu oblasti spoločného záujmu, napríklad najmä pokiaľ ide o regionálne e, záležitosti, keď vidíme tú nestabilitu v Iraku, v Afganistane a veľmi krvavú občianskú vojnu v e, Sýrii. Irán je jeden z aktérov a v dlhodobom hľadisku, ak sa vyrieši sírsky konflikt, tak iránska účasť za tým e, príslovečným stolom je nevyhnutná. A toto sú teda oblasti, kde sa e, sa nevždy dokonale zhodneme s Iránom, ale aby sa to dalo vyriešiť, Irán musí byť zastúpený a aby bol zastúpený, je potrebné rozprávať sa s Iránom a nie iba hovoriť Iránu. Takže toto sú také e, oblasti, kde vidíme možnosti spolupráce, riešenia. Zatiaľ teda bolo možno viac konfliktu než spolupráce. No a taký následný efekt z niektorých tých konfliktov v regióne je tá e, silná migrácia, utečenci, ktorí utekajú pred e, pred vojnou a násilím a opäť toto je jeden z tých eh, faktorov, ktoré nám ukazujú, že to, čo sa deje v regióne, tam je v podstate Irán a EÚ na tej stej lodi. Týka sa to nielen Iránu a nielen Irán je jeden z tých aktérov, ktorých sa to týka, ale e, priamo sa to dotýka aj EÚ a preto je v našom strategickom záujme, aby sme viedli neustále dialog so všetkými dotknutými stranami, aby sme dokázali ovplyvniť eh, konflikty, ktorými sa cítime ovplyvnení. We thank you very much. Uh, Mr. Howitt. Veľmi pekne ďakujem, pán Howitt, spravodajca. Tu s nami dnes nie je. A tak sa chcem spýtať, či tu máme koordinátorov. Pán Preda, chceli by ste tomu niečo povedať? Nie? Pán Tanok? Nie? Ešte niekto? Pán Pietela? Nie, prepačte. Pán Büchner. Oh, eh, thank you. Um, Ďakujem, hovorí pán Buchner. Ja tu vidím isté nedostatky v tejto správe. Napríklad na strane 17 sa hovorí, že obchod a obchodovanie sa zvýšia a tým sa zlepší situácia obyvateľstva v Iráne. Ja si myslím, že sa udeje presný opak revolučné gardy sa dostanú k tým peniazom z obchodovania prvé. A tieto peniaze, ktoré potom takto budú prichádzať do Iránu, sa môžu aj použiť proti obyvateľstvu. Takže tu treba byť opatrný. Možno, že to je pesimistický názor, ale celkom iste je to možnosť. Môže sa takéto niečo stať a to musíme zobrať do úvahy, tak len chcem poukázať na to, že treba byť obozretný. Na strane 18 sa hovorí o environmentálnych záležitostiach. Naozaj ide o veľkú katastrofu a náročky používam katastrofa, slovo katastrofa. Čo sa týka jazera Urmia, je tam obrovská environmentálna záťaž a problém a to sa ignoruje v tejto správe. Je tam výskumný reaktor, ktorý vznikol v spolupráci so západnými krajinami a Iránom. Ten už začal svoju e, je aktívny. Takže táto správa sa, by sa mala venovať aj tejto téme a prehlbiť niektoré ďalšie témy. Ďakujem. Ďakujeme vám. Pán Boštináru. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja mám dve krátke otázky ktoré sú rovnako pálčivé. Jedna, mali by sme venovať pozornosť úlohe, ktorú hrá Irán v sírskej kríze. Aj na dobrej strane, aj na zlej. Mali by sme zvážiť, či všetky dialógy s Iránom sa pokúšajú zabrániť tej možnosti, že sa zhoršia vzťahy medzi Iránom a Sýriou. To sa nesmie stať. A druhá otázka, ktorá je ešte alarmujúcejšia, zdá sa, že zbranie sa koncentrujú v rukách Izbaláhu, zbranie, ktoré prechádzajú cez dnešnú Sýriu a akumulujú sa v rukách Izbaláhu, čo sa môže priblížiť k istým nebezpečným množstvám, ktoré môžu vyprovokovať konfrontáciu veľkého rozsahu medzi aktérmi v regióne. Myslím si, že toto je mimoriadne citlivá téma. Musíme si byť vedomí, že sa tak deje a prediskutujme si to úprimne a otvorene s Iránom. Je lepšie vedieť o tom a rozprávať sa, Otvorenie o veciach a nie budovať na ilúziách. Robme to pragmaticky, položme tieto kritické témy na stôl. Ďakujem. Ďakujeme, pán Boščináru. Ešte niekto sa chce ujať slova? Nie? Zdá sa, že tomu tak nie je. Takže, pán Parsi, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi vysporiadať sa s otázkami jednu pôjdem jednu po druhej, čo sa týka obchodovania v Iráne, že to možno poslúži revolučný gardamanie ľudu. To je dosť zjednodušené chápanie toho, ako funguje iránska spoločnosť. Sú tu dôležití ekonomickí aktéry a aj politickí aktéry v Iráne. Je to diverzifikované, nie je to všetko v rukách malej hrstky ľudí. To je prvé. Po druhé, naše skúsenosti s inými prípadmi, s inými krajinami, ktoré boli Mm, potrestané obrovskými embargami a sankciami, ukázali, že obrovský aparát štátu je ten posledný, ktorý sankciami utrpí hospodársky. Napríklad v 90. rokoch Irak. Videli sme, že akokoľvek sme sa snažili priškrtiť Irak, tie peniaze, ktoré e, prišli, prišli e, do rúk Sadama Husajna a išli do represívneho aparátu. Obávam sa teda toho, že či sa jednoducho to bude, to, nebude sa dať zabraniť tomu, aby istá časť peniazy neskončila v rukách nežiaducich. Lenže pre krajinu má osoch to, keď je menej nezamestnanosti, viac e, bohatstva medzi ľuďmi vo všeobecnosti a keď existuje viac možností, kedy môžu sa kontaktovať s nami, e, čo má hospodárske, ale aj politické účinky. Takže využijme, využijeme hospodárstvo ako cestu k politickej spolupráci. To znamená, že si budeme schopní sadnúť za stôl, e, budeme hovoriť z oči do očí. Samozrejme, že nie sú žiadne záruky, že sa peniaze nestratia niekde inde, ale izolácia doteraz nebola na osoch nikomu, takže možno, že je čas pokúsiť sa o inú stratégiu, stratégiu, ktorá má viaceré možnosti pre interakciu, pre kontakt s mnohými skupinami iránskej populácie a možno sa tým spoločnosť otvorí aj pre ľudí, ktorí v nej žijú. Čo sa týka jazera Urmia, naozaj sme ho nespomenuli, je to obrovská environmentálna škoda, súhlasíme, ale e, nie jediná. Je to, toto jazero iba jednoducho má najviac mediálnej pozornosti. Keď sa pozrieme štruktúrálne na túto vec, e, takéto jazero je len špičkou ľadovca. V krajinách ako Irán sa jednoducho voda nerecykluje a to v krajine, kde je voda nestabilným prvkom v životnom prostredí. A tri desaťročia sa e, medzinárodné organizácie pokúšali o e, plánovanie budovania obydlia budov a v súčasnosti tieto snahy dosiahli kritický bod, keď jednoducho mesta boli vybudované, ale nemyslelo sa na prívod vody a tieto mesta a štvrte závisia od sezónnych dažďov. Takže ľudia dúfajú, že do ďalšej zimy naprší dosť, aby bolo pre nich dosť vody. Áno, jazero Urmia je dôležité, ale štruktúralne, čo sa týka problémov s vodou, je to väčšieho rozsahu. Environmentálne technológie, ktoré e, používajú členské štáty EÚ a ktoré vyvinuli e, priemyselné odvetia v EÚ, by naozaj boli na osoch iránskym mestám, aj iránskej krajine, ak by mali možnosť si ich e, kúpiť. Čo sa týka zbraní Hizbalahu Iránu, áno, súhlasím. Nede tu o to, že si zastierame oči pred tým, že sú tu mocenské vzťahy v regióne a väčšina e, členských krajín EÚ si myslia, že tieto vzťahy môžu byť nebezpečné na újmu dobrých snách. Ale aby sme mali strategický a trvalo udržateľný dialog s Iránom, musíme vziať do úvahy aj to, čo oni považujú za svoje národné záujmy. Iránske národné záujmy, ak sa berú do úvahy, to nie je to isté, ako uznať im, že by mali v tom pravdu. Je to len to, že sa berú do úvahy, uznať im, že konajú za určitých, alebo z určitých pohnutok a vieme vnímať, čoho sa obávajú, vieme vnímať, ako oni vnímajú svoju bezpečnosť, že sa cítia ohrození, s tým nemusíme súhlasiť, ale to vnímame, berieme to na vedomie, že takto rozmýšľajú a potom sa o tom dá diskutovať. A toto je dôvod, prečo hovoríme o dialogu medzi rovnými. Žiadne poučovanie, buď máme dialog, alebo im povieme, čo majú robiť. Jednoducho im to nariadíme, rozkážeme. myslím si, že to, také niečo nezaučinkuje. To jednoducho nebude fungovať. Oni sa nevnímajú ako slabí, aby sa, si nechali na seba kričať alebo sa poučovať, ako sa majú správať. Iránci takto sa nevnímajú. A podľa mňa to je jedna z lekcií, ktorú by sme si mali vziať z rokovaní o JCPOA, aby sme sa naučili brať do úvahy ich uhol vnímania, ich pohľad. Nemusíme súhlasiť s tým uhlom pohľadu, ale musíme ho vziať do, na, uvah, e, na zreteľ, pretože inak sa nikam nevyvinie rokovanie a všeobecná lekcia, o ktorej tu hovorím, je naozaj všeobecná, dá sa aplikovať aj inám nevynachádzajme koleso. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúci. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to spoločná rozprava k partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkmenskom. Z 18. apríla 2016 eh, Ramona Nikola Manesku je spravodajkyňou. Myslím si, že sa, skôr by sa to malo nazvať pokračovaním diskusií o tejto dohode. 108 pred, eh, pozmeňujúcich návrhov sa predložilo a niektoré z nich eh, volajú po odložení tejto témy na neskôr. Myslím, že spravodajkyňa sa dohodla s tieňovými spravodajcami, že predsa len sa s tým pohnú dopredu, s s týmto legislatívnym návrhom. Vypracuje sa nová správa, kde budú realistickejšie predpoklady. Vítam tu e, teraz pána Tojvo Klára, ktorý je vedúcim oddelenia pre Centrálnu Áziu v SVČ. A vypočujeme si odporúčania e, Ďakujem za slovo. Hovorí pani Manesku. Ďakujem sekretariatu výboru AFET a tieňovým spravodajcom za to, že tak dobre spolupracovali a za prácu, ktorú sme spolu odviedli. A ďakujem zástupcom SOVČ, za informácie, za spoluprácu. Všetko to bolo naozaj nápomocné, pomohlo nám to pri spracovávaní tohto legislatívneho návrhu. Chcela by som ubezpečiť prítomných za SVČ, že poslanci parlamentu, aj keď sa rozhodli na stretnutí tieňových spravodajcov, tak ako sa rozhodli, napriek tomu neustále budú sa pokúšať zlepšovať otázky právneho štátu, otázky ľudských práv v Turkmensku. Vieme, koľko úsilia SVČ vložilo už do týchto uh, tematík. Iste ste spomenuli, spomenuli ste aj počet pozmeňujúcich návrhov, pán predsedajúci. Kolegovia ich predložili a mali sme prvú výmenu názorov s pánom Burianom. Po tomto stretnutí tieňových spravodajcov so mnou vznikla jasná väčšina, ktorá bola za to, aby sa hlasovalo o tejto veci v afete. Takže sme sa rozhodli takto múdro, povedala by som. Požiadala som aby rozšírené byro dočasne pozastavilo toto odporúčanie, súhlas s týmto odporúčaním a vypracovanie uznesenia dovtedy, kým sa nedosiahne jasný konsenzus k tomuto legislatívnemu návrhu a k PCA k dohode o partnerstve a spolupráci. Musíme mať jasné rezonujúce posolstvo, sílny signál zo všetkých politických strán a na to potrebujeme isté okolnosti, ktoré ešte nenastali a naozaj, ak chceme pomôcť Turkmensku, e, urobíme to takto, toto pozastavíme, ale využijeme samostatnú, samostatný procedurálny postup a vypracujeme predbežnú správu podľa pravidla 99,3 takáto predbežná správa, ktorou sa parlament vyjadrí k danej tematike, e, bude obsahovať kľúčové prvky, napríklad to, že sme sa dohodli na stretnutí tieňových spravodajcov, o tom, že treba urobiť kroky voči turkmenským orgánom a diskutovať s nimi o právnom štáte a ľudských právach a reformách v tejto veci. A takisto musíme uviezť do praxe monitorovací mechanizmus v rámci ktorého bude Európsky parlament a SVČ a komisia informovaní o dianí v Turkmensku. Takisto treba začať procedurálne postupy, na konci ktorých bude otvorenie zastúpenia v Ašchabade v Turkmensku, kde bude sídliť delegácia. Ak Európsky parlament príjme uznesenie na základe potom tohto predbež, tejto predbežnej správy AFETu, môže nás nastúpiť periodická revízia a e, overovanie napredovania. Potom sa AFED môže rozhodnúť, ak budú výsledky pozitívne, začať znova postup súhlasu a ak bude pozitívne sa hlasovať o dohode o partnerstve a spolupráci PCA, tak sa môžeme ďalej vydať na ďalšiu cestu k završeniu tejto témy. Prvým krokom je zasadnutie v rámci rozšíreného predsedníctva AFETu. Sekretariat už rozoslal list, kde sú aj tieňoví správodajcovia. Všetci sme boli teda informovaní o tom, že zásadne rozšírené predsedníctvo a obsah tejto rozšírenej predbežnej správy, na tom budem pracovať úzko s tieňovými správodajcami a odsúhlasíme si obsah tejto predbežnej správy. Chcela by som zdôrazniť aj pokračujúce úsilie predstaviteľov SVČ vo vzťahu k Turkmencom e, treba uznať, že sa dosiahli určité úspechy a kroky, pozitívne kroky, čo sa dá dokázať tým, že Turkmensko prijalo národný akčný plán v oblasti ľudských práv do roku 2020. Tento akčný plán sa vytvoril e, v spolupráci s expertmi OSN a myslím si, že toto je niečo, čo nám ukazuje ochotu a ďalej je tu nádej, že Turkmenci, turkmenské orgány dosiahnu ešte viac. Teším sa, že dnes sa v tejto veci rozhodneme. Rozšírené Bíro, rozšírené predsedníctvo AFETu zasadne. Ďalej sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a zástupcami SVČ. Je to nevyhnutné, aby sme sa pohli ďalej a na konci mohli odhlasovať dohodu o partnerstve a spolupráci s Turkmenskom. Ďakujem. My ďakujem. Ďakujem pekne. Podľa našich pravidel tieňový spravodajca bude vyzvaný, aby sa ujalo slovo. Je tu len jeden kolega a to je pán Betiny. Želáte si ujať sa slova? Áno, nech sa páči, pán Betiny. Pán Betiny, ďakujem pekne. E, sme v politicky komplikovanej situácii. E, Spravodajco robil dobrú prácu vzhľadom na stanoviska rozličných teda aktérov, ktoré boli predkladané počas rôznych diskusí, diskusí s frakciami. Otázka, ktorá tu vyvstáva, je veľmi jednoduchá. Všetci si želáme v konečnom dôsledku dospieť k prijatiu tohto, tejto dohody o partnerstve a spolupráci eh, PCA, ale želáme si aj to, aby toto schválenie viedlo k viditeľnému a konkrétnemu zlepšeniu ľudských práv v krajine kde e, ľudské práva sú problematické, dramatické a hlavne sloboda tlače, sloboda e, prejavu, občianské slobody a tam v tomto ohľade zostáva takým chudobným príbuzným v medzinárodnej škále. Čiže pokúšali sme sa predložiť určité riešenia, dospeli sme k dohode ktorá, na ktoré by sa malo pracovať. Je to jednoduché riešenie, ktoré tu máme. A síce predložiť Turkmenistanu konkrétne, overiteľné ciele, tak, aby Turkmenistan. Samozrejme, že nemôže vyriešiť všetky problémy, to nie je reálne, ale aby konal konkrétne nie len slovami, prehláseniami, ale e, činmi. Teda nie len zákony, ktoré zostanú mŕtvou literou, ale overiteľným spôsobom, aby tu boli kroky vpred, overiteľné, konkrétne. treba zlepšiť životné podmienky mnohých ľudí, ktorí trpia, ale aj symbolické hodnoty v tejto krajine. Preto sme teda e, navrhli toto prerušenie. Nejde, že všetko zahodíme, ale e, ide o novú cestovnú mapu, ktorou pôjdeme dobrým smerom. Myslím si, že e, kroky spravodajca sú primerané Dúfam, že vďaka spolupráci e, s ESAVA sa nám to podarí načrtnúť, a taktiež aj spoluprácou s SVČ. Toto je cieľ. Napríklad by tu mala byť delegácia EÚ. O tom sme už hovorili ako o možnosti, na ktorú sa naďalej zameriavame. Neviem, aké sú tu lehoty, je ťažké predvídať skutočný časový harmonogram, ale myslím si, že by sme mohli tieto myšlienky um, začať realizovať čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, pán Mezej. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa spravodajcovi za to, že som tu nebol včas, úplne na začiatku, ale veľmi dobre viem, aké jeho stanovisko. Diskutovali sme o tom na rozličných stretnutiach a zelení samozrejme podporujú spravodajcu eh, v jeho rozhodnutiach. Potrebujeme niečo ešte objasniť, ale skôr sa to týka rozšíreného predsedníctva, nie um, <clears throat> tu na tejto pôde, aká bude uh, Aké bude teda znenie priebežnej správy? Či je táto správa základ pre naše disku- ďalšie diskusie, alebo tu budeme mať nové znenie? To je ale technický detail. Najdôležitejšie je, tak ako to povedal predrečník, že nechceme zastaviť, zablokovať e, celý proces, nesnažíme sa, aby Turkmenistan e, zostal mimo tohto PCA, ale chceme rozumný a úspešný pokrok, zlepšenie, pokiaľ ide o právny štát a tiež sa to týka ľudských práv v tejto krajine. Potrebujeme dosiahnutelné ciele ktoré nám umožnia vyprodukovať nejakú aktivitu tam, kde by sme chceli, aby sa Turkmenistán a celý región dostali. Turkmenistán je dôležitý hráč, pretože tam musíme byť najopatrnejší. Na druhej strane, o čom sme nehovorili na stretnutí, je politický politická téma. Ehm, aký by bol optimálny spôsob zaangažovať Benátskú komisiu ehm, v navrhovaných ehm, zmenách ústavy v Turkmenistane? Myslíme si, že by tu malo byť nejaké vyhodnotenie Benátskej komisie, primeraný spôsob, ako to urobiť. Toto je otázka, ktorá je otvorená. A mm, je to otázka na celý AFET Zdôrazniť chcem to, že plne súhlasíme so spravodajcom. V jeho rozhodnutí sme pripravení spolupráci, e, spolupracovať aj v budúcnosti. Ďakujem. Eduard, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve krátke poznámky. Predovšetkým ďakujeme spravodajcovi za snahu za jej snahu mm, napredovať e, v tejto agende a za jej kreatívny spôsob, e, ako sa naďalej angažuje. Domnievam sa, že vstup do platnosti PCA s Turkmenistanom e, mm, znamená plné rozvinutie nášho potenciálu vzťahov s touto krajinou. Je to sofistikovaná platforma pre dialog s touto krajinou a Chcem zopakovať alebo znovu zdôrazniť to, čo povedali predrečníci a síce, že teraz je dôležité, aby naša angažovanosť s Turkmenistanom zostala živá. Potrebujeme uh, sledovať situáciu v tejto krajine a nezopakovať minulosť, eh, minulé chyby, keď sme vlastne uh, to riešili formou hlbokého spánku. Musíme byť schopní analyzovať situáciu priamo v teréne a pokračovať v posilnených kontaktoch, v ľudských kontaktoch v Turkmenistane. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kukan. Teraz dávam slovo eh, vedúcemu eh, delegácie pre Strednú Áziu z SVČ. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Ako viete, a my všetci vieme, bilaterálne vzťahy s Turkmenistanom a Európskou úniou e, podliehajú e, dočasnej e, dohode o obchode z 89. a toto je rámec diskusie o politických právach, čo je teda obmedzené. Preto by sme boli za to, aby veci napredovali, aby sa ratifikovalo PCA, pretože nám to poskyt, aby nám to poskytlo to dôležité, čo si myslíme, že je dôležitú platformu. Súhlasíme s vašimi obavami pokiaľ ľudské práva v tejto krajine a na všetkých úrovniach to zdôrazňujeme, ale Jedine takáto dohoda bude právnou základňou na novú spoluprácu a e, vytvorí nám e, predpoklad ďalšieho rozvoja v tejto krajine. Vysoká predstaviteľka, a podpredsednička pozitívne reagovala na požiadavku Európskeho parlamentu o zdieľanie informácií, e, implementáciu našich vzťahov v oblasti ľudských práv. Konkrétne od minulého roka SVČ malo asi 15 stretnutí so sekretariatom AFETu, spravodajcami, tieňovými spravodajcami a takmer všetkými politickými frakciami, aby sme mali posledné informácie o politickej situácii, situácii ľudských práv v Turkmenistane. SVČ tiež e, mala videokonferenciu s poslancami v rámci medziparlamentného dialogu s Turkmenistanom v septembri minulého roka. SVČ vytvorilo správu, eh, týka sa prác eh, výboru druhá, dialogu ľudských práv a to isté sa urobí aj v dialogu 2016, to bolo 17. mája v Bruseli. Parlament bol tiež pozvaný na diskusie s občianskými spoločnosťami a okrem toho SVČ tiež e, poskytlo parlamentu informácie o špecifických prípadoch e, ľudí, ktorí zmizli z väzení aj o rozličných ďalších individuálnych prípadoch. E, list vysokej predstaviteľky pani Mogherini predsedovi Brokovi a podľa neho SVČ navrhlo špeciálnu výmenu informácií o ľudských právach v Turkmenistane v rámci prípravy novej stratégie ľudských práv. Táto výmena by sa mala uskutočniť e, počas návštevy EP v Turkmenistane. To mal byť tento mesiac, ale žiaľ, toto bolo zrušené. SVČ je pripravená mať túto výmenu na, e, v inom termíne a pokiaľ ide o Benetskú komisiu a jej zaangažovanosť v návrhu novej turkmenskej ústavy. O tomto sa hovorilo na 8. E, výročnom dialogu s Turkmenistanom, to bolo 17. maja tu v Bruseli. E, minister zahraničných vecí Hadžiev zdôraznil, že Turkmenistan privíta e, akékoľvek návrhy organizácií a komentáre k návrhu ústavy otvorenie európskej delegácie. Už predtým sme zdôraznili, že plne súhlasíme s princípom, že by bolo dobre mať e, plné zastúpenie v Turkmenistane, ale je to otázka rozpočtu, ktorý tomu doteraz bránil. A tieto rozpočtové obmedzenia naďalej pretrvávajú podporou Európskeho parlamentu možno budú aj iné nové možnosti. Zároveň máme styčnú kanceláriu v Aškabate a náš veľvyslanec je v Ankare. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz by som chcela dať slovo znovu náš, našej spravodajkyni pani Manesku. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Je pravda, že mm, sme podrobne diskutovali dohodu o partnerstve a spolupráci a potrebe jej schválenia, pretože, ako povedal môj kolega pán Tuk, Kukan, aj pán toto je jediný nástroj, ktorý môže byť právne záväzný pre Turkmenistan a jeho orgány. Hm, chceme to podporiť, ale aj tieňoví spravodajcovia správne zdôraznili potrebu väčšej snahy zo strany Turkmenistanu v ľudských právach, e, právneho štátu, skutočných reforiem. Nechceme proces zastaviť, nechceme sa vrátiť, chceme len pomôcť a dokázať našu skutočnú podporu, politickú angažovanosť a preto tu máme tento kompromis ehm, priebežnej správy, pravidlo 99, pretože toto znamená, že táto téma bude našou prioritou. Chceme, aby tento proces, tento projekt pokračoval a čo najskôr chceme schváliť dohodu aby sme takto podporili SVČ v jej snažení spolupracovať mm, s Turkmenistanom. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Manesku. Po tejto diskusii je jasné, že predložíme e, túto správu ročnému predsedníctvu, ktoré potom e, e, rozhodne o požiadavke spravodajkyne, tak ako to bolo prezentované v našej diskusie vrátanie dočasného prerušenia súčasných e, krokov, otvorenie nového postupu náš sekretariát nás bude informovať. Ďakujem pekne za bod 18 e, a teraz prejdeme k bodu 19 e, tohto programu a to je strategické oznamenie EU s cieľom bojovať s propagandou tretich krajín zameranou proti Únii. Toto je správa z vlastnej iniciatívy. Určite je to veľmi pertinentná téma vzhľadom na súčasnú situáciu globálnej informácie, globálnych informácií, komunikácie hlavne na internete. A naša spravodajkyňa je kolegyňa z ECR, pani Fotiga, ktorá nám predzentuje podrobné informácie je to prvá výmena názorov o strategickom oznámení na boj proti e, propagande. Je to aktuálne uznesenie a dúfam, že nám pomôže vyriešiť e, otázku dezinformácií a hybridných informácií, ktorým čelíme hlavne vo východnom partnerstve vzťahov s Ruskom, agresivity voči Ukrajine, referenda, nedávneho referenda v Holandsku a tiež informácií v kontexte európske, ukrajinskej dohody, asociačnej dohody. Čiže je tu určite potrebné bojovať za pravdu a za naše stanovisko, aby sme e, preukázali silu musíme e, uznať, pochopiť a prijať argumenty oponentov, tí, ktorí majú teda iný, iné stanovisko a z tohto hľadiska tu boli prijaté dôležité kroky na úrovni VAS, teda špeciálnych jednotkách, ktorí bojujú proti propagande. Myslím si, že toto je dobrá príležitosť pre parlament, aby uh, formuloval svoje stanovisko, odporúčania ostatným európskym inštitúciám, ako môžeme byť efektívnejší v boji proti propagande, že podporujeme e, hodnoty slobody, právneho štátu a tak ďalej. A teda e, týmto dávam slovo pani Fotiga, ako našej spravodajkyni. Pani Fotiga, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Úplne s vami súhlasím ohľadom dôležitosti tejto témy. Hovorilo o nej aj rozšírené predsedníctvo, ktoré umožnilo realizovať túto správu z vlastnej iniciatívy. A dovolte mi tým, že poďak- začať tým, že poďakujem mnohým aktérom, ktoré boli, ktorí boli veľmi nápomocní vo tomto prvom návrhu správy. Chcem poďakovať predovšetkým sekretariátu AFET, pani Jana Kam- Jane Kaminskej, ako aj zástupcom EAS a Sylvie Monsata, Javus Partners, e, ktorí boli priamo zodpovední v mene európskych inštitúcií za boj proti týmto strategickým informáciám namiereným proti EÚ. Je to teda malé oddelenie, vedené pánom Portmanom. Ide teda o strategické oznámenie, hlavne to boli kroky zo strany Ruskej federácie už pred dlhším časom. Hlavne sa to týkalo agresie eh, voči Ukrajine a krokov na Kríme teda predtým a potom. Na začiatok eh, zopakujem slova vysokej predstaviteľky o charaktere hrozieb, ktorým Európska únia musí čeliť. Je to jedna zo zásadných hrozieb, pre niektorých z nás nečakaná, teda zásadná hrozba z východu, zo strany Ruskej federácie, pokiaľ ide o strategickú komunikáciu a konkrétnejšie e, ide o estonskú krízu. To viedlo k vytvoreniu niektorých inštitúcií a ďalšie incidenty a dôležité faktory, ako napríklad rusko-gruzínska vojna a anektovanie území s tým súvisiace krajiny, pokusy o anektovanie časti gruzinského územia a anektovanie Krymu máme aj ďalšie témy a to uznávajú všetci dôležití hráči v medzinárodnom spoločenstve a síce hrozba z juhu, destabilizácia Marakešu, Bangladešu, hlavne hrozby terorizmu mimo nášho bezprostredného územia, teda územie našich susedov, radikalizácia e, toho symbolom je Daesh, Al-Qaida a mnohé ďalšie organizácie. Mnohé by som, mnohé ďalšie by som mohla menovať. Charakter tejto hrozby je taký, že sa netýka len susedstva EÚ, Tie hranice sú také rozmazané, že územie Európskej únie a jej členských krajín je ohrozené. Musíme pochopiť, popísať a priznať si vôbec eh, tento viacvrstový aspekt tejto, týchto hrozieb strategickej komunikácie. V mnohých prípadoch je to prispôsobené špeciálnej povahe každého členského štátu a subjektu propagandy. A čo sa týka ruskej kremelskej propagandy, mnohí zástupcovia Európskeho parlamentu politických skupín na neformálnych stretnutiach naznačujú, že by radšej chceli indikovať úlohu Kremla Ale čo sa týka strategickej komunikácie, zároveň stojíme pred štátnymi a neštátnymi aktérmi. Čo sa týka organizácií ako je Daesh, máme asymetrickú vojnu, ale čo sa týka Ukrajiny, tam bolo aj štátne úsilie, ktoré podporovalo to hybridné úsilie, Takže je to nesmierne komplikované, ťažko sa to štruktúruje vzhľadom na túto inovatívnu povahu. Avšak s podporou strán, ktoré som spomenula, ale vďaka tieňom svojemu spravodajcovi som sa s tým vysporiadala a a výkonný riaditeľ pán Ježi Pomianovský v tom mi, ma podporil a myslím, že teda sa nám podarilo predložiť tú prvú verziu. Je to veľmi komplikovaná téma, vyvolala už poznámky aj zvonka. Spomínal to Sputnik. A popísali to ešte predtým, než tá prvá verzia išla na sekretariát. Takže tie nástroje boli o myšlienke, ktorú chceme popísať. Bolo to naozaj dôležité a relevantné. Mnohí politici, najmä zo starých členských štátov, hovorili o tom, aké to bolo traumatizujúce dozvedieť sa, že občania svojich krajín, mladí občania, chcú sa pridať k ISIS a potom sa potenciálne vrátiť na územie členského štátu EÚ a viesť asymetrické činy proti svojej vlastnej spoločnosti. Je to skutočne traumatizujúci poznatok. A vôľa pochopiť povahu hrozby definovať nástroje, prostriedky a spôsoby fungovania a potom proti tomu postupovať čo najúspešnejšie. To sa zdá byť nesmierne dôležité. Chcela by som tiež vyzvihnúť ten obrovský krok vpred, ten mílnik, ktorý dosiahlo lotišské predsedníctvo v tejto súvislosti, naznačilo potrebné kroky a chcem tiež vyzdvihnúť pozitívne oznámenie o spoločnom rámci, ktoré vydala vysoká predstaviteľka. Je to dôležitý krok vpred. Takže teším sa na to, že zapracujem pripomienky tieňového spravodajcu, počítam s veľmi efektívnou spoluprácou. Myslím, že táto téma si zaslúži reálny konsenzus Eh, boji proti tejto reálnej, zásadnej a ničivej hrozbe. Ďakujem pekne, pani Fotiga. Máme tu viacerých rečníkov, takže navrhujem každému a pol minúty, aby sme dodržali čas. Najprv pán Ongojánu z EPP. Thank you, thank you, chair. Me... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať eh, spravodajkyni za vynikajúcu prácu ako východisko by sme si mali zobrať rozhodnutia a oznámenia rady. Je tam to rozhodnutie z marca 2015, aj tam stratégia pre Syriu a Irak. V mysle týchto línií je zjavné, že napriek nedostatku financií, eh, strátkom eh, Task Force EU robí dobrú prácu Jedna vec, ktorú treba zohľadniť, je povaha tej propagandy a dezinformačnej kampane, s ktorými máme dočinenia. A síce sú iniciované hneď za hranicami EÚ na východ a na juh a sú zamerané na verejnosť v EÚ. Ďalší bod, ktorý treba vyzdvihnúť, je spoločné preberanie Rúska a Islamského štátu v jednom a tom istom dokumente. Povedal by som, že jednoducho sú to dve strany e, toho istého problému. Systematická dezinformačná kampaň na napadnutie demokratických hodnot inštitúcií a systémová propaganda, ktorá vedie k radikalizácii a ničí životy a európsky spôsob života. Toto je základný prístup, ktorý reflektuje pozmeňovacie návrhy, ktoré čo skoro dám. Samozrejme, že sa teším na ďalšiu prácu na tejto správe s pani, s pani Fotiga a s ďalšími kolegami. Ďakujem pekne. To je všetko. Many thanks, Mr. our... Ďakujem, pán Ungureanu, pán Freund, tieňový spravodajca za socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem zablahoželať eh, pani Fotiga tam sa mi schováva. Ďakujem za veľmi štrukturovaný návrh, ako postupovať proti propagande, dezinformačným kampaniám zameraným na EÚ. Než sa pustím do detajlov tohto návrhu, pozrieme sa, či sa nám podarí nájsť nejakú spoločnú definíciu propagandy. Ako všetci vieme, 30. rokoch minulého storočia počas nacistického režimu bol vytvorený dokonca ministerský post a nazýval sa ministerstvom propagandy. A to bolo na šírenie informácií, ktoré a nacisti sa e, teda ani neštitili nazvať e, tieto informácie tým, čím boli teda propagandou. Išlo o šírenie klebiet, nápadov alebo dezinformácií o, a v snahe manipulovať verejnú mienku. Západ, najmä USA, nechceli sa tomu len tak niečo neprizerať, takže vytvorili si vlastné nástroje, najprv zamerané proti nacistickej propagande a potom počas studenej vojny e, proti sovietskej mediálnej hegemónii. Napríklad Rádio Slobodná Európa, Hlas Ameriky, obe tieto inštitúcie boli spolufinancované ministerstvo zahraničných vecí USA, e, vychádzali zo zberu informácií v západných demokraciách, ale mali jasný cieľ predať E, západné hodnoty do krajín, kde e, informácie boli kontrolované štátom. Dnes sa historici zhodnú v tom, že o niečo neskôr komunikačné satelity, ktoré umožnili šírenie televíznych programov aj cez hranice, prispeli k pádu železnej opony a teda k pádu diktatúr. Čo sa týka samotného návrhu, chcem vzniesť niekoľko výhrad Okrem toho nie som spokojný s tým, že ruská propaganda a propaganda Daešu sa mieša do jednej správy. Jeden z takých bežných e, postojov v západnej e, demokracie je, že IS, Daesh alebo ISIS teda nie je štátom na rozdiel od Ruska. Čiže vyzdenúť Daesh na túto úroveň a teda dať tieto dva subjekty do tej istej kategórie, E, to je kontraproduktívne. A určite nie pochyb o tom, že v rôznych častiach EÚ vplyv ruskej propagandy e, je vnímaný rôzne. Napríklad v Poľsku e, je možno silnejší príliv takej prokremelskej propagandy než v Portugalsku. Čiže musíme nájsť text, ktorý sa vzťahuje na celú EÚ, nie len na tie krajiny, ktoré susedia s Ruskom. Myslím, že je dôležité rozlišovať medzi tzv. čo by som nazval zlopropagandou a dobrými informáciami. Po tretie, musíme používať nástroje, aby sme zistili, do akej miery e, táto propaganda sa naozaj dostáva k masám, alebo teda e, k zásadnému počtu ľudí. Zatiaľ nevieme, koľko ľudí sleduje, počúva, číta prokremelské správy, alebo e, sú nimi ovplyvnení. Bolo by možné, že na rôznych ministerstvách rôznych členských štátov takáto propaganda, a, o ktorej existenciu nespochybňujem, takáto propaganda je zachytávaná a takmer e, nikto nie je prilepený na e, obrazovke kremelskej propagandy a máme teda pred sebou jednu veľkú úlohu. Nechcem to celé zmiesť zo stola, ale chcel by som viac podrobností predtým, než začneme bojovať proti niečomu, čo možno je a možno nie je zásadnou hrozbou pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem a pán Freund a teraz pani kolega, pán kolega za Alde. Ďakujem, pán predseda. Ako všetci vieme, často opakovaná lož sa e, začne vnímať ako pravda. Ak zabudneme na toto príslovie a zabudneme, že je súčasťou reality, tak vpadneme do tej novej pásce. A naozaj všetci sme svetkami hybridnej vojny. Nemôžeme to popierať. Je to tiež súčasť našej reality. A jeden z najdôležitejších prostriedkov hybridnej vojny, najmä v prvých fázach, je propaganda. Propaganda, ktorá je zacielená na určité spoločenské skupiny, územia, krajiny, ľudí. No a musím priznať, že táto iniciatíva z vlastnej správy, ktorú pripravuje pani kolegyňa Fotiga, stavia na veľmi solidných základoch. Vidím naozaj dobré dôvody e, na prijatie tejto správy. Samozrejme, e, tiež dáme návrhy za našu stranu, ako to vnímame teda my. Ale napriek tomu je to dobrý dokument, je to dobrý návrh na ktorom by sme mali ďalej pracovať. Avšak, kolegovia, treba si uvedomiť, že propaganda nepozná hranice. Aby som použil iné slovo, nie všetci pacienti priznajú, že sú nakazení. Počul som nemeckého kolegu, ktorý hovoril, že možno krajiny, ktoré sú v susedstve Ruska, sú viac nakazené propagandou. Pardon, rakúsky kolega. Takže budete neutrálnejší k mojej ďalšej poznámke. Dobre. Takže e, Nemecku, Nemcom, aby prešli tým tzv. príbehom Lízy, ktorý e, bol vyfabrikovaný v Moskve. Týmto, im to trvalo teda nejaký čas, kým zistili, že je to vlastne manipulácia E, ktorú e, pripravuje Moskva. A to je len jeden z príkladov. Takže nepodceňujme a nebuďme príliš optimistickí, pokiaľ ide o škody, e, ktoré napácha propaganda. Veľkosť krajiny naozaj je veľmi, veľmi zanedbateľná, čo sa týka relevantnosti. Čiže treba klásť viac dôraz na veľmi efektívnu potrebnú spoluprácu medzi EÚ a NATO. NATO je obranná aliancia. Je to aliancia západných hodnot, obrany západných hodnot, e, spôsobu života a máme veľmi podobné ciele, aj keď staviame na rôznych prostriedkoch. A preto to, čo sa týka tejto spolupráce, e, myslím si, že e, stojí za zmienku. Aktivity súvisiace s antipropagandou od no nepriateľských krajín by mali byť vyváženejšie prostriedkami v Bruseli aj v českých štátoch. Mala by to byť politická línia pre členské štáty, aby zlepšili schopnosti analyzovať informácie, aby prijali potrebné rozhodnutia, pokiaľ ide o teda nepriateľské informácie, preventívne opatrenia, ktoré treba zobrať do úvahy. A napokon väčší dôraz by som kladol na susedstvo, keďže musíme pracovať s tými krajinami, ktoré sú veľmi dotknuté a nakazené nepriateľskými informáciami v susedstve EÚ. Je to dôležitou súčasťou našej linie v politike susedstva. A chceme podporiť našich susedov v efektívnejšej spolupráci, máme tam spoločné programy, výmenu informácií. Takže blahoželám kolegyni Fotiga naozaj sa veľmi posnažila približiť nám túto e, tému a naozaj dúfam, že táto správa nebude posledným krokom, ktorý EÚ príjme, aby zareagovala, aby konala a nie reagovala na to, na ten proces boja proti propagande v, našich, v našej spoločnosti. Ďakujem. Pani Harms. A ja sa chcem v prvom rade poďakovať pani kolegyni Fotiga, keďže svojou správou položila dobré základy v našej diskusii, ale chcem sa poďakovať aj Frederike Mogherini, aj spolupracovníkom Stratkom, pretože oni sú už o krok ďalej než my v našej diskusii a na základe porad, porád z European Endowment for Democracy vytvorili už základy e, toho, ako v tej novej situácii propagandy, ktorá je nasmerovaná proti EÚ, ako sa s tým a, e, teda vysporiadať. A myslím, že kolega Freund e, sa dotkol niečo veľmi dôležitého. Na tomto kontinente máme skúsenosti s propagandou, ktorá sledovala zlé zámery. Zbierame takéto uh, Eh, alebo zozbierali sme takéto skúsenosti, ale práve preto, že tie skúsenosti máme, tak by sme by, mali byť teraz dosť múdri na to, aby sme v novej situácii, keď stojíme pred výzvou, múdro zareagovali na to, čo sa deje. Ja s vami súhlasím, ja by som to považovala tiež za rozumné, keby odpovede na Daesh alebo, alebo propagandu Daesh alebo ISIS sa posudzovali inak, aby sa s nimi obchádzalo inak, než E, na tú výzvu, ktorú pre nás prináša kremelská propaganda. Myslím si, že kremelská propaganda je veľmi vedome e, orientovaná proti EÚ, proti stabilite EÚ. A mm, na rozdiel od vás, pán Freund, nie som toho názoru, že v prvom rade e, sú cieľom e, východoeurópania, pretože veľmi dlho, veľmi vedome ide o to, aby obraz Ruska e, sa dostal trošku do iného svetla, než by si to iná krajina zaslúžila. E, poznáte možno aj také programové prejavy, e, môžete si Putinové prejavy v Dume e, prečítať. Putin sa sám e, priznal, že je fanúšikom Goebbelsa, čo mňa ako Nemku teda šokovalo. A ja, odkedy som čítala tento prejav, tak mám úplne iný vzťah k tej kremalskej propagande, dokonca aj Rusi, ruskí občania trpia e, týmto novým zaobchádzaním s propagandou. A čo sa týka nás, ja si myslím, že to prvé, čo je potrebné, je, aby sme teda e, rozpoznali, čo je propaganda, aby občania v EÚ dokázali vôbec rozoznať, že je to nebezpečný vývoj a že to ohrozuje základy našich demokratických systémov systematické spájanie propagandistických médií, ktoré majú úžasne dobré financovanie, ako je e, Sputnik alebo e, tie e, médiá v Peterburgu, a potom spájanie s podporou antieurópskych pravicovo-extrémistických hnutí. To je niečo, čo naozaj treba vnímať ako nebezpečné. A ako zareagovať na klamstvá, konšpiračné teórie, polopravdy, e, vedomé stratégie zneisťovania? No určite nie e, vlastnou protipropagandou, ale pokusom E, prinášať dobré informácie a robiť dobrú žurnalistiku. Ako na to? O tom sme začali včera diskutovať s pani Fotiga a myslím si, že Európska únia to v zásade dokáže, ale musí to chcieť. Ďakujem pani kolegyňa Harms. A teraz pán kolega Štetina. Vystúpenie bez mikrofónu. Aha, sorry. Ospravedlňujem sa, začnem ešte raz. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. A ja sa pripájam k poďakovaniu pre pani Fotiga. Je to koncepčný návrh. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa tento návrh venuje v takej šírke Rusku. Pán Austrievičius tu povedal, že Rusko vedie hybridnú vojnu. Ja si myslím, že si musíme odpovedať na otázku, proti komu vedie hybridnú vojnu. Proti nám. Tú hybridnú vojnu vedie Rusko proti Európskej únii a táto klamlivá propaganda má jeden základný cieľ rozložiť Európsku úniu. Sú to veľmi účinné zbranie, klamlivá propaganda je oveľa mocnejšia než tanky, alebo než stíhačky SU-25, alebo než e, raketové systémy. A musíme sa tomu postaviť. Dovolím si povedať, a je to naznačené aj v posledných odsekoch tohto návrhu, že Európska únia vrátane nás, sa bráni veľmi slabo týmto účinným zbraniam, ktoré pochádzajú z Kremľa. Určite všetci viete, že pani Mogherini pred časom dostala pokyn od Európskej rady, aby vytvorila nejaký tím. Tým, ktorý by vzdoroval prívalu propagandy z Kremľu. Ona to urobila a ten tím má 8 členov. 8 ľudí. 8 ľudí sa bráni mnohomilionovej podpore Ruska, Russia Today, Sputnik, všetky tie troll factories, ktoré existujú v Rusku a vytvárajú súvislý prúd e, klamlivej propagandy v jednom z posledných odsekov tohto návrhu je veľmi správne uvedené, že je potrebné sa zaoberať financovaním. My si totiž musíme uvedomiť, že ak chceme vyhrať túto informačnú vojnu, musíme sa brániť jej úspešne. A to stojí peniaze. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem pekne. Pán kolega Štetina, teraz pán Maminkis od socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som poprosil... Dám vám otázku. Pozeráte tie ruské médiá, ktoré spomíname v tomto návrhu? Ak by ste ich pravidelne pozerali alebo počúvali, tak by ste zmenili názor. Ja si myslím, že by ste odpovedali nie na obidve otázky. Niektoré skupiny obyvateľstva v EÚ pravidelne čítajú alebo pozerajú tieto médiá. Čo vieme o týchto ľuďoch? Prečo o nich nie je nič v našom návrhu? Aký je ich rodný jazyk? Kto to je? U nás v Lotyšsku máme jednu takúto skupinu. 15 Lotyšska oficiálne majú zvláštny status, boli to pôvodne občania Sovietskeho zväzu, nemajú občianstvo Lotyšska ani žiadnej inej krajiny, nemôžu hlasovať ani v parlamentných, ani v e, európskych voľbách, ani v lokálnych. 25 rokov sú vylúčení z volebných procesov. Čo im povieme o tom, čo to je demokracia? Oni nám položia jedinú otázku. Prečo byť súčasťou EÚ, e ak nemôžeme hlasovať ani len v lokálnych voľbách? Dobre, Putinová propaganda aspoň po, e, pomenúva reálne problémy, ktoré sa 25 rokov neriešili. Kolegyne, kolegovia, preto títo ľudia veria viac ruským mass médiám než mm, samozprávam. A tento prípad je iba jediný, ale ukazuje, že musíme sa sústrediť nie na abstraktný boj s propagandou, ale na riešenie existujúcich problémov ľudí. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má teraz pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem uh, zablahoželať Ane Fotinga za túto nádhernú iniciatívu, že na to vôbec poukázala že eh, si naozaj musíme položiť tú otázku, eh, že sme rôznych názorov na to, čo sú naše názory, ako ich chceme mm, brániť. Takže ja sa chcem vyjadriť len k tomu, že v správe treba poukázať na dve veci. A síce poprvé, uh, to, že by sme mali pripomenúť aj to, že súčasné ruské orgány sa síce snažia svoju propagandu tajiť a schovávať, ale e, vo všeobecnosti naozaj e, majú geopolitické zameranie, e, ktoré v podstate je akýmsi pokračovaním Sovietskeho zväzu. A bol to systém spoločenskej nerovnosti, Takže e, veľká časť spoločnosti sa na ňom vlastne vôbec nemohla zúčastňovať na, e, inter, teda v tých interných kruhoch stranických. Čiže nikdy to nebol čas emancipácie väčšiny, ako sa to tu snáď asi má predať. To tak väčšina spoločnosti zažila. No a táto podstata spoločnosti, na to treba poukázať No a títo noví kapitalisti to je nejaké pokračovanie Sovietskeho zväzu a je to oligarchia. Čiže rovnako e, je tu propaganda proti západu. Čiže musíme mať jasno v tom, e, čo vlastne chceme brániť. Tá správa by mala poukázať aj na to, že Eh, historické hodnoty a záujmy našich národov. Eh, tiež eh, je to, čo bránime. Ruská propaganda je v každom kroku taká, že každý jeden prvok, na ktorý by sa dalo odkazať, sa využíva. Ale to práve nechceme. To nechceme ďalej sledovať. Vietnam, Kuba a tak ďalej, všetky tieto spoločenské prvky sú v propagande spracované. A to je e, zjavne Leninová ideológia. Takže musíme jasne ukázať, že historické hodnoty našich spoločností a našich národov chceme brániť. Bránime Západ, ktorý dokáže zabezpečiť nezávislosť štátov a teda nechceme, realizoval túto krízu kultúry, ktorá vychádza zo Sovietskeho zväzu. E, sú tu rôzne javy, ktoré sledujeme a na ktoré sa nevieme nejako e, naviazať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Jurek. Teraz dostane slovo pán Zdrojovský, ktorý vypracováva názor, stanovisko k tejto správe vo výbere Kult pre kultúru. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia. V prvom rade samozrejme je to veľmi dôležitá správa, veľmi dôležitá téma a nepochybne dôležitý problém. Takže v každom prípade sa môžeme e, e vzťahovať na to, že tá správa prichádza veľmi neskoro, najmä čo sa týka propagandy, pretože tá propaganda už má obrovské rozmery. Rád by som tu vyzbehol tri body. Poprvé, momentálne je Európa takmer e, bezbranná. Nemá žiadne nástroje e, na reakciu, nemá žiadne prostriedky na boj proti propagande. A nie sú pripravené žiadne programy vzdelávania, výchovy, ktoré by mladým ľuďom v škole priblížili politický marketing aby rozlišovali politický marketing a propagandu. A e, treba sa teda spýtovať e, k tomu celému východisku. Ja sa e, teda ja som teda proti tomu, aby sa to celé príliš silne riešilo, ale propaganda je ovplyvňovanie verejného života. To je určite jedna chyba. A používa sa to na to, aby si získali verejnú mienku, aby ich e, presvedčili nepravdivými prvkami. Ale všetci vieme, že propaganda nemá nič dočinenia so správnymi informáciami a musíme sa teda spoliehať na informácie, lebo dezinformácie, nesprávne interpretácie a, falošná interpretácia skutočnosti o to im ide, o prekrúcanie skutočnosti a pridávanie toho, čo nemá nič dočinenia so skutočnosťou, to robí propagandu efektívnou. Teda tieto dve veci musíte mať vo svojej správe. Je dôležité, aby sme sa dotkli nielen propagandy jedného štátu, jednej krajiny alebo jedného regiónu. Nie, treba to riešiť ako jav. A vnímať propagandu ako jav, pretože z nášho pohľadu je tej, v tomto e, teda Európa ohrozená a tam sa musíme brániť. A ďalšia dôležitá vec, ktorú chcem na záver povedať, je, že síce to e, vyzerá tak, že momentálne možno e, sme v nejakej hybridnej vojne, máme tie hybridné konflikty, s ktorými máme dočinenia a teda musíme mať aj my hybridné nástroje. To znamená, tie tradičné už nepostačujú, z druhej polovice minulého storočia. Nie, musíme chrániť naše hodnoty, chrániť náš rozum a práve preto potrebujeme technologické inovácie v tomto ohľade, aby sme sa dokázali vyrovnať s tou propagandou a nesprávnymi informáciami aby sme predišli tomu, že to v konečnom dôsledku povedie k e, smrti ľudí. A pre mňa je veľmi dôležité, aby pri týchto všetkých aktivitách sme nereagovali na túto propagandu vlastnou propagandou, čiže musíme si zachovať európske hodnoty. Je dôležité rozlišovať medzi propagandou, informáciami, skutočnými zdrojmi, vyzvihovať tie skutočné zdroje, propagandy, osvetľovať záujmy autorov a ukázať, kto je za tým. Ale musíme skutočne dávať správne, úprimné e, informácie. E, musíme ľudí, a najmä mladých, pripraviť na to, aby to dokázali rozlíšiť, aby boli odolní voči propagande. Takže aby sme vychádzali z toho, že informácie sa dostanú do spoločnosti správne. A teraz má slova Pieramiko Pancéry. Ma... Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť krátko. Ešte stále sme vo fáze vymienania si informácií a preto by som si rád s vami rád vyjadrili ste obavy, problémy, ktoré mám s týmto, s touto našou témou. Myslím si, že sa, by sme sa mali vyhnúť e, pasciam, ktoré na nás číhajú, mali by sme mať e, perspektívu, ktorá nie je zaťažená nejakou optikou. Nemali by sme vidieť Rusko ako keby to bol istý druh Dajšu. Mali by sme naozaj rozlišovať. Inak by to nemuselo dopadnúť politicky najrozumnejšie, celé to, celé to, celý tento počin. Myslím si, že musím Musíme sa zoznámiť viac s technickými zariadeniami a systémami, ktoré sa používajú, informačné technológie, ktoré sa na, toto, na túto propagandu používajú a nie len technické veci, ale vedieť, aké zložité, sofistikované systémy sú potrebné na to, aby vôbec sa rozvinula takáto mašinéria propagandistická. A potom si musíme položiť otázku, či my máme k dispozícii takéto prostriedky, takéto nástroje alebo investície, aby sme aj my mali takéto nástroje na, k našej k dispozícii. E, vychádzajúc z faktu, že najsilnejšia propaganda neprichádza z tretich krajín, ale niektorá prichádza aj dokonca aj z krajín EÚ. Musíme mať e, rozmanité prostriedky. Postaviť sa propagande z našich vlastných radov a druhá vec, postaviť sa propagande z tretich krajín. Preto si treba premyslieť, keď toľko sa oháňame hodnotami, aká je vlastne európska identita. Keď ňou potrasieme, zostane niečo, keď propaganda ju dokáže takto otriasť, keď je taká krehká a zraniteľná? Naša vlastná slabosť, slabá európska identita e, priam volá potom, aby bola napadnutá propagandou a my zatvárame potom oči pred našimi internými slabými stránkami. Celkom iste tu hrajú sily, ktoré by mohli viesť k dezintegrácii rozpadu Európskej únie. Takéto nebezpečenstvo tu existuje, ale to nie je len to, že propaganda zničí európsku identitu alebo Európsku úniu. My sami našimi slabosťami k tomu prispejeme. Tomu musíme porozumieť. Veľmi zaujímavé. Ďakujeme, pán, pán Cieri, za takýto postoj. Pán Freund hovoril o organizácii Daesh. To neviem, či tu má miesto takto spomínať bok po boku, ale tá e, seba, obrana a naše vlastné slabosti, to je zaujímavá téma. Ďalším rečníkom je pán Pepetideos. Ďakujem pekne, pán predseda uznesení o propagande je tam zahrnuté aj Rusko a ja si myslím, že je to protirečivé, pokiaľ ide o politiku Európskej únie. Rusko je strategický partner podľa mňa a my spájame dohody o tom, ako riešiť sírsky problém a zároveň sa zdá, že odsudzujeme Rusko na to, že bude nepriateľskou krajinou, nie partnerskou krajinou. To je jeden z nástrojov eh, vojny, čiže sme eh, v akom vzťahu s Ruskom? Zôraznenie stránky propagandy. Ak chceme mať partnera v Rusku, tak musíme dať bokom eh, nejaké vojenské či bojovné no, retoriku. Ehm, je to trošku také protirečivé tu a Niekedy je ťažko vyčleniť, vytýčiť tú líniu medzi informáciami a propagandou. A pre nás je dôležité hovoriť pravdu. Propaganda sa snaží o to, aby e, skutočné udalosti boli skreslené. My chceme byť dôveryhodní. Ak chceme mať dôveryhodnosť, tak tu musí byť aj solidarita medzi európskymi krajinami. A to znamená, že nemôžeme umožniť nejakej členskej e, krajine, aby e, pre, pristúpila k takýmto trendom. Európska únia je dôležitá, založená na solidarite a spoločných hodnotách. Nemôžeme vynechať jednu z týchto hodnot, e, nechať nejakú krajinu na pospas odsudu, osudu a najlepšie začiatok boja proti propagande je akceptovať svoje vlastné chyby a nedostatky. Tam, kde sú pani Fatiga, spravodajkyňa, hovorila o Rusku ako o, o, teda o tom, že používa ako nástroj ortodoxnú vieru. Toto nie je propaganda samotná, kde sa využíva posolstvo Biblie, a teda posolstvo, že ak vás niekto udrie, tak nadstavte druhé líce. Nie som spokojný s, s tým, že sa spomína tu ortodoxná naviera. Hovorí sa aj o tom, že Rusko spochybňuje e, určité hodnoty, aké hodnoty e, to vlastne sú a že sa snaží prepisovať históriu, ale akú históriu? sú trošku také neopatrné vyjadrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Epitelios. Nemyslím si, že sme až takí bojovní eh, v našich eh, slovách. Eh, nechceme rivalov a chceme partnerov a pani Kalniete sa k tomu môže ešte vyjadriť svoj názor na túto tému. Ona bola spravodajkyňou pre globálnu um, politiku zahraničnej stratégie. To je veľmi uh, vo veľkej miere v jednej v jej kompetencii. Áno, milí kolegovia, presne to som chcela povedať. Pani uh, Fotiga vidí túto správu ako časť uh, európskej teda príspevku Európskeho parlamentu k tomu, čo robí pani Mogherini v globálnej stratégii e, o vonkajšej a strategickej politike. My to vidíme ako vzájomne prepojené a táto téma sa týka toho, ako nájsť rovnováhu medzi slobodou médií a e, férovou hospodárskou súťažou momentálne o tom nemôžeme hovoriť. Keď sa pozrieme na spoločnosti ako napríklad Sputnik alebo uh, Russia Today, uh, kde majú rozpočty, uh, ktoré financuje štát vo veľkej miere a Európska komisia nielen uh, realizuje výskum o týchto hybridných informačných a spravodajských vojnách, ale sa snaží vysvetliť potrebu podpory európskych hodnot a ich financovania, pretože bez financovania nikdy nedokážeme čeliť nepriateľským ideológiám. Aj ďalšie časti sú dôležité musíme venovať väčšiu pozornosť vzdelávaniu, analyzovaniu informácií a musí to byť učebný proces, celoživotný. Po druhé, zamyslieť sa nad posilňovaním európskych informačných sietí, využitie vedomostí, ktoré už iných i medzinárodných organizáciách. Sú napríklad Centra excelentnosti e, v NATO, v Rige, ale sú tu aj iné. A potom nelegálne financovanie, ktoré prichádza rozličnými kanálmi do týchto hybridných informačných vojen. Nemyslím si, že všetky členské krajiny sa musia tomuto venovať, ale by sme sa mali sústrediť na vytvorenie Európskej spravodajskej agentúry, ktorá by bola schopná vyšetriť prepojenia nelegálneho financovania, ktoré smeruje k novinárom, mimovládkam, ktoré sa snažia pozmeniť informácie, skresliť ich. Uvedomujeme si, že nič nie je také jednoduché ako vymývanie mozgov a preto musíme brániť naše hodnoty. To je naša najdôležitejšia úloha. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sandra. A teraz dám slovo znovu našej spravodajkyni pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som tiež poďakovať všetkým dnešným rečníkom, ktorí sa vyjadrili k týmto veľmi dôležitým možnostiam výmeny názorov ohľadom tejto správy. Tiež je tu štruktúra týchto tém, ktorá, ktorej syntéza nie je jednoduchá. Je tu rozsiahla dokumentácia, ktorá podporuje všetky vyjadrenia, ale my musíme nájsť spôsob, ako mať základ diskusie. Naozaj si cením návrh stanoviska, pretože to vytvára ďalší rozmer našej diskusie. Podľa mňa veľmi plodná a obsažná. Je dôležité eh, obsiahnuť tieto informácie. Zvlášť ma zaujalo stanovisko o hybridných nástrojoch v boji proti hybridným vojnám. Mm, stretnutie tieňových spravodajcov bude na budúcej plenárke v Štrásburgu. Tam sa to nadnesie a ja sa teším, že o tomto budeme hovoriť. Ďakujem kolegom za podporu. Počítam s vašimi e, návrhmi a znovu mi dovolte spomenúť tému ruskej strategickej komunikácie. Putinov systém, ktorý sa snaží zmanipulovať nás v západnom svete a treba to prepojiť s tým, čomu čelíme na juhu. Daesh, strategická komunikácia, či sa nám to páči alebo nie. Sú tu mnohí aktéry proti nám. treba tomu čeliť a pochopiť to. Pochopiť ten odlišný charakter a potrebu využitia odlišných nástrojov, aby sme tomu čelili. Tieto hrozby existujú, nemôžeme byť naivní a pán Freund hovoril o rozdieloch medzi poľs, možných rozbách, e, ktoré sa týkali Polska a Portugalska ako predmetov ruskej propagandy. V správe sa spomína, že prijaté kroky sú ušité na mieru publika v rozličných členských krajinách. Do určitej miery určite je tu pravdepodobne snaha osloviť Polsko, ale my sme zaočkovaní storočiami, kedy sme si na to zvykali. Nie náhodou sú ľudia na čiernych zoznamoch Putina a spomedzi nich je veľmi veľa Poliakov. Ruské kroky sú pravdepodobne namierené na staré členské štáty. Pán Ostrovičiec to spomínal. Teda toto dielo dobre opisuje túto situáciu. Ďakujem pekne, pani Fotiga, za vaše závery z diskusí. Už teraz cítim, že tu budú rozsiahle rokovania v, medzi tieňovými spravodajcami, pretože ju to, je tu veľa rozličných otázok, ako operatívny môžeme byť, ako sem patrí aj náboženská otázka. A chcem pripomenúť všetkým, že termín pozmeňujúcich návrhov pre tento návrh sú o dva dní, 26. mája, takže tí, ktorí majú v úmysle predložiť ich, tak nech tak urobia. Budeme o tom rokovať 27. júna, 12. júna sa bude hlasovať a v pléne v to bude v septembri. Mm, mám tu dve, oz, dva oznamy a zmenu e, v programe. Máme tu návštevu AFETu v Bosne Hercegovine minulý týždeň. To sme posunuli dnes ráno a potom dnes večer niektorí ste boli pozvaní. A máme tu členov delegácií pre európsko-ukrajinské vzťahy. Je tu prezentácia filmu nominovaného na, Oscar, na Oscara mm, Zima v plameňoch. Je to výborný film. Tí, ktorí sa chcete zúčastniť, tak ste pozvaní. Tí, ktorí teda máte záujem, je to o 7.30 na v Bozar. Ste srdečne pozvaní, dajte nám vedieť. Teraz prejdeme k, bo- k návšteve Bosny a Hercegoviny. Boli sme v Mostare a v Sarajeve v stredu a v štvrtok. Toto bola prvá návšteva AFETu v Bosne a Hercegovine po tom, čo krajina formálne podala prihlášku o členstvo v EÚ 15. február. Spomínate si, ako um, efektívny a instrumentálny bol Európsky parlament, e, aby sa vytvorila pozitívna atmosféra na priaznivé prijatie e, tejto prihlášky na úrovni e, predsedníctva a rády, aspoň teda takéto Stanovisko máme zo strany pána komisára Hána a pani Mogherini. Naša návšteva sa týkala diskusí v Mostare, jedno z najväčších miest v Bosne a Hercegovine po Sarajeve, kde hlavnou témou je implementácia ústavného súdu z roku 2010 preto, aby sa primerane zorganizovali miestne voľby. V roku 2008 sme boli posledné, potom sa už nekonali, čiže máme tu voľby na, začiatok, na začiatku októbra. Dúfame, že dospejeme k politickej dohode medzi politickými stranami. V Sarajeve sme sa stretli e, s pánom Izbekovičom, svojím prezidentom, predsedom, premiérom, pánom Zviezdičom, ktorý navštívil AFET nedávno v Štrasburgu a tiež tam boli premiéry Federácii a Republiky Srbskej, pán Novalič a pani Sianovič Stretli sme sa s našimi kolegami z parlamentu, s kolegami mm, z delegácie pre stabilizáciu a asociačný výborom. Organizačný poriadok by sa mal schváliť eh, na začiatku júna na ďalšom stretnutí v Štrásburgu. Mali sme tiež rozsiahle kontakty s diplomatmi, hlavne s pánom Vigemarkom, predstaviteľom EÚ, ako aj mimovládkami. Krajina má prioritu nielen reformy, ale aj koordinačné mechanizmy, ktoré musia byť funkčné. Schválenie stabilizačných asociačných dohôd musí sa brať do úvahy. Vstup Chorvátska do EU pozitívne správy sa týkali ukončenia sčítania, ktoré sa zorganizovalo v roku 2013, preto aby sme mali ehm, voľby v októbri. Naše politické posolstvo sa netýkalo len povzbudenia orgánov, aby urychlili reformy, ale aj ich kohezívnosti, pretože separatistické, dezintegračné tendencie tu existujú. A je tu Republika Srbska, kde pán Dodik už navrhol dve referenda, ktoré sa neuskutočnili, ale aj nedávno sme videli e, spôsob, akým e, napadol biskupa Frania Komerica, ktorý tam bol na návšteve v decembri 2000, má priznať v decembri 2016. Tiež tu bola téma spracovania e, prihlášky Bosny a Hercegoviny na úrovni rady. Dúfame, že kandidátska krajina a jej štatút by sa mohol dosiahnuť v roku 2017. Dúfame v pozitívny výsledok počas slovenského predsedníctva. A teraz by som chcel dať slovo Kristianovi Predovi, nášmu spravodajcovi, ktorý vypracoval vynikajúcu správu a tá bola schválená pred dvomi mesiacmi a ktorý vám povie trochu podrobnejšie o reformnom procese. Nech sa páči. Kristian, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže pán Plenkovič veľmi komplexne opísal túto situáciu a našu návštevu v Bosne pred týždňom. Skutočne sme začali v Mostare pôvodne, keď sme pracovali na programe návštevy, tak e, sme mali ísť do Mostaru preto, aby sme zablahoželali bosnianským a e, politickým silám k dohode, ktorá by mohla viesť k voľbám v Mostare. Žiaľ, rokovania, ktoré vyzerali ako pozitívne, sa neukončili dobrým výsledkom. Takže počúvali sme um, rozličných politických predstaviteľov a videli sme SDA a HDZ, SDP a TF, teda politické sily e, dôležité v tejto krajine a snažili sme sa pochopiť, prečo tie miestne voľby sa e, neuskutočnia v Mostare v roku 2002 sa tiež neuskutočnili. No a teraz e, reakcia, ktorá nás prekvapila, bola taká, že že to je zodpovednosť medzinárodného spoločenstva nájsť riešenie. Na to sme reagovali my tým, že Bosna a Hercegovina musia e, proste sa postaviť k svojej politickej zodpovednosti Čiže toto posolstvo bolo veľmi silné. Mm, pochopili to na stretnutí s prezidentom Izebekovičom dôležitosť e, týchto slov. Potom sme diskutovali o e, v Sarajeve o otázke ktorá je dôležitá, dôležitým pokusom teda ide o predloženie prihlášky a tu sme zdôraznili nevyhnutnosť splniť si tri záväzky. Andrej spomenul, koordinačný mechanizmus je v skoze schválenie asociačnej a stabilizačnej dohody vstupe Chorvátska a program reforiem. Európska únia a pán Wigmark osobitne povedali niečo veľmi dôležité a síce, že sme um, teda mali k dispozícii pomoc zo strany našej delegácie počas tejto návštevy. Musím spomenúť aj to, že sme sa stretli s dvomi premiérmi, Novaličom a Dianovičom. A na týchto stretnutiach som pani Zianovič predstavil časť správy ktorú sme schválili veľkou väčšinou tu v parlamente a to sa týkalo Republiky Srbskej. A reakcia z jej strany nebola veľmi priateľská, musím povedať. Správa povedala, že je tendenčná a povrchná. Teda nešlo o spoluprácu, ale o odstup som povedal, že my chceme zaangažovať aj Republiku Srbsku v tej, do tejto snahy, ktorá je spoločná, týka sa všetkých aktérov Bosny a Hercegoviny e, na európskej ceste a mm, je to taká výzva pre spolupráca, spoluprácu. Máme tu aj dobrú správu a síce ohľadom výsledkov sčítania a a metodológie interpretácie týchto výsledkov výsledky sú ale trošku také e, odradzujúce. Ďalší dôležitý bod je otázka boja proti korupcii a síce, že je tu snaha o reformu inštitúcií, sú tu prokurátori, ktorí sa neboja pracovať na agendách, ktoré obnášajú politickú zodpovednosť a politické strany musia tento boj tiež obsiahnuť. stanovisko zo strany našich parlamentných eh, kolegov v Bosne sa týkalo aj eh, FPAC. A o niekoľko dní tu bude diskusia a náš predseda pán Brok sa k nám pridá s našim kolegom Piculom a oni... Pán predseda, hovorím o vás. Takže pán predseda Brok a pán Picula poslali list v mene nášho výboru v tom zmysle, aké, eh, ako sa budú príjmať eh, tieto pravidlá a Našim parlamentným kolegom sme pripomenuli dôležitosť eh, rozumného stanoviska. kde sa umožní spolupráca medzi našimi parlamentami, aby sa to schválilo na budúcom stretnutí a eh, aby sa to teda naplánovalo na začiatok júna. Myslím si, že to bola veľmi dobrá návšteva. Ďakujem za pozornosť, ďakujem aj eh, miestnemu zastúpeniu, ktoré nám pomohlo. Ďakujem pekne, že ste nám povedali o svojom, svojej návšteve Bosne. Vlastne, myslím si, že rozprava už prebehla. Dobre, takže ešte jeden chorvátsky hlas. Ďakujem pekne. Keďže som bola iba počas prvého dňa v Mostare a bola som na pracovnej, návšteve, eh, pracovnej večeri s pánom Bigem, ako možno povedať pár slov. Podľa môjho názoru je rozdiel, ak sa hovorí tu v parlamente o deklaráciách, uzneseniach, No a potom, keď vidíme situáciu priamo v teréne, je to dosť odlišné. A to, čo mňa najviac zarazilo, bolo, že politickí lídry, hovorím o lokálnych politických lídroch Mostare, oni sa nezhodujú na situácie i vo voľbách, takže nemajú vlastne väčšinu v parlamente v Sarajeve, ktorá by implementovala rozhodnutie ústavného súdu No a teda je tu otázka, že ako teda budú pokračovať s vážnejšími témami. Čiže toto je teda moja otázka, aj keď som samozrejme za Bosnu, Hercegovinu, som za európsku integráciu, ale táto, respektíve tieto témy e, ma nutia trošku vážnejšie sa nad tým zamyslieť. Čiže musia zmeniť volebný zákon, nemôžu ho zmeniť bez implementovania týchto rozhodnutí e, ústavného súdu. Takže uvidíme, čo sa udeje. No a od vás som teda počula, že vaša návšteva v Sarajeve bola veľmi dobrá, takže tešíme sa na mm, progresívny, progresívny pokrok, takže budeme spolupracovať. Dobre. Ja mám ešte krátku pripomienku, hovorí predseda práve e, som si to uvedomil v tej časti e, Mostar, hoci tam som nebol, ale bol som pri tých ďalších diskusiách v Sarajeve. V Bosne a Hercegovine je to veľká otázka, ale nielen v Bosne a Hercegovine, že v týchto krajinách zo strachu z minulosti nemajú oba, e, odvahu pozerať sa do budúcnosti a všetci sa navzájom blokujú, aby si e, zachovali dnešnú pozíciu, aby sa nevyskytla opäť tá minulosť. No a chýba odvaha aj pokiaľ ide o európske e, zjednotenia. Bosna je tak trošku taký mikrokozmos, Eh, a treba urobiť ten krok vpred a dôverovať si. A výsledok je teda taký, že tie životné podmienky pre ľudí sa stále zhoršujú a nezlepšujú ako v ostatných eh, častiach Európy. A pokiaľ mm, táto základná myšlienka dôvery v budúcnosť tu nie je, tak v súčasnom eh, stave aj ostanú zaseknutí. A za to zodpovedajú všetky tri skupiny rôznym spôsobom, ale všetky sú za to spolu zodpovedné. A myslím, že tu je potrebné nájsť nejaké nové východisko. To je prakticky to najzajímavejšie čo do obsahu. Ehm, ako sa vlastne tie obsahy, ako sa to spája, ako sa stretáva e, predseda, ministerský predseda federácie a Republiky Srbskej Takže to je nová generácia, ale na obsahoch sa vlastne nič nezmenilo. Ale mal som pocit, že uh, ich vzájomné správanie je konštruktívnejšie, než sme na to zvyknutí z minulosti. Takže dúfam, že som uh, sa nemýlil vo svojom vnímaní. To vidím ako také najdôležitejšie posolstvo. Vieme, že eh, to celé treba ešte tak povediac držať pohromade e, vzhľadom na tú európsku perspektívu, ale naozaj e, nedúfam, že teda, alebo dúfam, že teda e, tá európska perspektíva nie je len nejakou zámienkou, aby to takto udržali pohromade, ale že naozaj je to niečo, čo oni vnímajú ako pozitívum. A nie som si až taký istý, že či to naozaj tak je, či naozaj Nesleduje si každý len svoje vlastné ciele. A tomuto sa teda musíme jasne venovať, treba to s nimi preberať a neschrýva to len za nejakými diplomatickými floskulami, čo sme asi príliš dlho robili doteraz. A aby aj oni si uvedomili, že takto to treba vnímať a že ide aj o otázky tej mladej generácie. Myslím, že oni to skôr pochopia. Inak to celé ide nesprávnym smerom. Tento stav nemôžeme zachovať z pohľadu toho, že ešte o 20 rokov to bude takto, ale s európskou perspektívou, lebo to už potom jednoducho nebude nikto veriť. A to nie je v záujme stability regiónu, a v našom záujme. A preto sme sa vážne zamysleli nad tým, či to ďalšie stretnutie spoločné s um, ministerským predsedom Federácie a Republiky Srbske, uh, či by sme ho neurobili v Bania Luka, nie v Sarajeve? No, ty hovoríš, pf, ale to je ten rozdiel. Veľa, mnohí povedia, pf, ale práve preto to treba urobiť. A obidvaja povedali v tom prípade áno, že by do toho išli. Aby sa jednoducho zmenili myšlienkové pochody. Ak by sa mm, dosiahlo riešenie, podľa mňa to je východisko, mm, že by sme sa mali na takýmito novinkami zamyslieť. Ďakujem kolegom, ktorí boli na uh, tom uh, na tej návšteve a týmto skončím schôdzu, aby sme prešli do rozšíreného predsedníctva. Eh, ďalšia schôdza je 22. júna. Čo to je za deň? na budúci štvrtok. Naozaj to treba? Nepotrebujeme to? Takže pozriem sa budúci štvrtok, čo máme na programe. No, niečo si už myslíme. Problémov na svete je dosť, okrem správ Európskeho parlamentu, ktoré nie sú dostatočne dôležité na to, aby sme sa kvôli ním stretli. Ach, das ist der Tag, wo die EVP-Fraktion auch kann. Aha, to je ten deň, kedy tu tá skupina EPP ani nebude. Uh, oni majú nejaké stretnutie, nejakú, nejakú schodzu mimo. Ak teda nie je nevyhnutné robiť tú schodzu 2. júna, tak by som navrhol, aby sme to teda škrtli a aby sme sa opäť stretli 13. a 14. júna. A potom máme 6. júna, tak či tak, stretnutie v Štrásburgu. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, že by sme mali dať niečo dôležité na program, čo nepreberieme toho druhého. Súhlasíte s takýmto postupom? Tieto poltené schodze vo štvrtok zo skúsenosti sa nevyznačujú nejakou masovou účasťou a, po, a mnohí sú už na ceste do svojich volebných okr- okrskov a pán Tenok bude mať to potom čas sa ešte venovať Brexitu čo by bolo teda e, výhodné, keby sa tomu venoval. Srdečná vďaka, končím svozu. Yes, no sense of humor.